Monsieur le candidat commissaire, Monsieur le président de Magistris, Mesdames, Messieurs, presse de bien... Nominovaný komisár, komisia. Chcel by som požiadať novinárov, aby teraz opustili miestnosť. Sme im vďační zatiaľ za ich prítomnosť, ale chceli by sme ich upozorniť na to, že po tomto vypočutí bude vymenovaný komisár k dispozícii na otázky a odpovede, ale teraz už začnime. Začneme pomerne rýchlo, pretože máme veľmi málo času dnes. Pán Levandovský má k dispozícii 3 hodiny. Nemá ani o minútu menej, ale ani o minútu viac. Je to preto, že okamžite potom musíme uvoľniť túto miestnosť pre ďalšie vypočutie ďalšieho menovaného komisára. Toto vypočutie sa vysiela na internete. Toto je verejné zasadnutie rozpočtového výboru členovia diplomatických zborov, novinári sú tu, všetkých vás tu vítam, dámy a páni. A chcel by som povedať, že toto zasadnutie zorganizoval rozpočtivý výbor spolu s ďalším výborom. Vítam tu členov ďalšieho výboru a tiež budú mať e, možnosť položiť otázky menovanému komisárovi. Polnospodársky a rozvojový výbor boli tiež pozvané na toto zasadnutie, ako som to pochopil. Predseda týchto dvoch, predsedovia týchto dvoch výborov sú tu, aby položili otázky v mene aj týchto dvoch výborov. Taktiež by som chcel privítať pána Janoša Levandovského, ktorý je menovaným komisárom pre finančné programovanie a rozpočet. Pán Levandovský nie je neznámou osobou pre nás. Nepoznáme však komisára Levandovského. Preto v súlade s usmerneniami, ktorými sa riadi schválenie komisárov. Musíme posúdiť menovaných komisárov na základe ich kompetencií, zaangažovanosti a osobnej kompetencie. Takisto sa musíme pozrieť na ich potenciálne portfólia a ich komunikačné zručnosti. Chcel by som vám pripomenúť, že menovaný komisár zodpovedal viaceré otázky v písomnej forme a tieto odpovede boli rozdané všetkým členom vo všetkých jazykoch. Pred miestnosťou nájdete takisto aj iné dokumenty, nájdete tam program, nájdete tam životopis, ktorý je k dispozícii v angličtine, francúzštine a nemčine, potom je tam vyhlásenie záujmov pána Levandovského, tento dokument je k dispozícii v angličtine. Potom je tam aj vyhlásenie poslania pána Barosa a takisto tam nájdete aj tie písomné otázky a písomné odpovede pána Levandovského. Takisto tam nájdete aj list, ktorým sa zvoláva toto stretnutie pána Baroza. Chcel by som vám teraz povedať, ako prebehne dnešné vypočutie. A zároveň sa ospravedlňujem menovanému komisárovi a tým členom výboru, ktorí sú tu dnes. Ospravedlňujem sa za skutočnosť, že máme veľmi málo rečníckého času. Musíme sa toho držať. A musím povedať, že bude pre mňa veľmi ťažké postarať sa o to, aby sme dodržali ten rečnícky čas, ktorý je k dispozícii. Máme 10 minút pre menovaného komisára pre jeho úvodné vyhlásenie a potom iba jednu minútu na otázky. Potom komisár dostane čas na jednominútovú odpoveď a potom tá osoba, ktorá položila tú pôvodnú otázku, môže položiť doplnkovú otázku alebo iný člen tej istej skupiny môže položiť túto doplnkovú otázku, ak tá osoba, ktorá položila tú pôvodnú otázku, chce dať právo položiť doplnkovú otázku inému členovi tej istej skupiny. Ale my tu za týmto stolom budeme veľmi pozorne sledovať rečnícky čas jednotlivých skupín v parlamente a budeme dávať pozor na to, aby sme sa držali tých pravidiel, ktoré sme si dohodli na zasadnutí koordinátorov, ako aj v rozpočtovom výbore. Menovaný komisár nám teda dá 10-minútový úvod. Potom budeme mať 2 hodiny 45 minút na otázky a odpovede. A ak ostane ešte nejaký čas aj potom, požiadam pána Levandovského, aby e, prišiel so záverečnými poznámkami. Navrhujem teraz, aby sme si vypočuli pána Levandovského a dali mu slovo. Nech sa páči, pán Levandovský, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Sedíte za mnou, ale ja nie som zodpovedný za toto usporiadanie. Poviem teraz iba niekoľko slov po polsky. Chcel by som hovoriť totiž to po polsky, pretože v ťažkých časoch bol jazyk a spôsob, akým si zachovať vlastnú kultúru a identitu. Ja pochádzam z generácie, ktorá si ešte spomína na tie časy. Pochádzam z generácie, ktorá pozná cenu slobody a ktorá uznáva to, že je súčasťou Európskej únie a ktorá taktiež podporuje viac žitnosť. Európskej únii, tak ako Laslo Šurian, ktorý je dnes tu. Som však aj praktická, pragmatická osoba a preto, aby sme zjednodušili tlmačníkom život a aby sme podporili naše vzájomné porozumenie, budem pokračovať v anglickom jazyku. Chcel by som teraz vyjadriť ten zvláštny pocit, že som tu tej budove, kam som chodil, ale teraz som tu v inej úlohe. Cítim sa tu doma, cítim sa, ako by som sa znova vrátil do svojej rodiny, ale teraz tu mám novú úlohu. A len tak mimochodom, Danuta Hübner by tu mala byť s nami, ale tá sa pohybuje opačným smerom, pretože v parlamente predseda regionálnemu výboru a je e, pripravená ugrilovať budúceho komisára pre regionálnu politiku. Ale takto my, Poliaci, pristupujeme k inováciám vo vypočutiach. Teraz samozrejme môžem čerpať zo svojich skúseností, ktoré som získal v parlamente. Chcel by som však pripomenúť dva zaujímavé a príjemné objaví z čias, keď som tu začínal. Ja som sedel vzadu vtedy a Ralf Walter Reimenberger, všetko ľudia, ktorí boli o mnoho skúsenejší ako ja, ale boli veľmi tolerantní, mi pomáhali, teda pomáhali Nováčikovi, takisto ako aj Salvador Gariga Alon Gamasur a James Ellis tu boli tiež, a to boli skúsenejší kolegovia, ktorí pomáhali nováčikom. No a druhý objav bol taký, že spôsob, akým ostatné skupiny a opozícia Jutta Haug a N. Jensen, potom Helga Triple a ostatní, ktorí riešili rozdiely v názoroch a v hodnotách, predsa len sa dokázali zjednotiť, keď to bolo potrebné, keď bolo treba nájsť spoločné stanovisko. To bola silná stránka parlamentu a preto parlament rozšíril jeho právomoci. Ale práve táto jednota, keď je nevyhnutná, má aj svoj ekvivalent na strane komisie. Hovorí sa tomu kolegialita. A ja plne podporujem tento princíp, podľa ktorého my sme tým, ktorý má zabezpečiť konzistentnosť našich politík. Každý môže prispievať sám svojim dielom, ale len čo sa robí rozhodnutie, že každý musí mať svoj podiel zodpovednosti. Možno je to pre mňa hodné aj dnes pretože naše nové kolegium ešte nerozhodlo. Ja nepodceňujem tie výzvy, ktoré musíme okamžite čeliť tohto roku a ktoré sú čiastočne vyčíslené v mojich písomných odpovediach. Máme tu program, ktorý je plný veľmi politizovaných, kontroverzných otázok, ktoré budeme musieť riešiť v budúcnosti. Okrem rutinného každoročného postupu, ktorý sa však teraz pôsobil Lisabonskej zmluve. Podľa mňa Európska únia je veľmi ambiciózny regulačný orgán, ktorá sa snaží uplatňovať svoju vládu na celom svete, ale nie veľmi úspešne, nevždy veľmi úspešne, ako sa ukázalo teraz v Kodani. Ale viac menej tu máme rozpočet, ktorý sa rovná 2% HDP. V podstate sa to rovná rozpočtu také krajiny ako je Rakúsko. A my sme tu teraz na to, aby sme používali tieto skromné prostriedky v našom každodennom živote. Myslím si, že tu nie je nebezpečenstvo, že budeme zbytočne utráca peniaze teraz v období po kríze. Máme teraz veľmi málo finančných zdrojov. A v tejto situácii musíme riešiť nepredvídané udalosti, ďalšie potreby a politické záväzky a sľuby, pri ktorých niekedy zanedbávame finančné hranice. Preto sa musíme snažiť dosiahnuť väčšiu flexibilitu vo finančnej perspektíve a mali by sme sa snažiť aj získať pomoc súkromného sektoru Európskej investičnej banky a iných finančných inštitúcií. Po Lisabone prichádza reforma rozpočtu. Pre mňa to znamená vývoj, nie revolúcia. Teda evolúcia, nie revolúcia. Pre mňa to znamená inováciu, nie uväznenie minulosti. Ale na druhej strane sa ukázalo, že tie vedomosti, ktoré sme nazbierali za posledné roky, sú veľmi cenné. Niekedy je veľmi ťažké nájsť to zrnko múdrosti v tom všetkom, čo sme zažili v posledných rokoch, ale napríklad na úrovni koheznej politiky potrebujeme konsolidáciu, takisto potrebujeme zmeny v oblasti vidieckej politiky. To, čo je tradičné, nemusí byť okamžite staromodné musíme nájsť určitú rovnováhu. Napríklad finančné nariadenia by mali byť prístupnejšie užívateľom, ako by sa dalo povedať, ale na druhej strane sa snažíme poskytnúť pozitívne uistenia do budúcnosti. Takže byť orientovaný na užívateľa, na občanov. To je náš leitmotív. Komisia však musí zlepšiť svoj vzťah s ľuďmi, ktorí boli zvolení ľuďmi v rôznych častiach kontinentu a ktorí sa tu stretávajú v tejto miestnosti alebo v týchto miestnostiach. Dúfam, že v budúcnosti sa mi podarí ďalej budovať dobré vzťahy, ale máme tu teda 3 hodiny a dúfam, že dobre využijeme tieto 3 hodiny. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Merci, monsieur le candidat Ďakujem veľmi pekne. Pán Levandovský, gratulujem vám k tomu, že vám to trvalo iba 8 minút. Dám vám na konci potom trošku viac e, času pre vaše záverečné pripomienky. Teraz by som rád odovzdal slovo koordinátorom a začneme koordinátorom skupiny EPP. Pán Garika, máte jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Pán Levandovský, Keby existoval ideálny profil pre menovaného e, komisára, bol by to váš profil. Prišli ste do Brusela ako pozorovateľ, potom ste boli plnoprávny poslanec v parlamente, boli ste predsedom rozpočtového výboru pri vyjednávaniach o finančných perspektívach, máte skúsenosti spoluprác, zo spolupráce s radou, ste naozaj veľmi kompetentná osoba a som si istý, že budete veľmi dobre pracovať aj v komisii. Moja otázka je, keďže budete prvý komisár, ktorý bude uplatňovať Lisabonskú zmluvu, budete mať aj určitý manevrovací priestor, ktorý vám poskytli. Využijete tento manevrovací priestor? keď budete pripravať e, rozhodnutie, povedali ste, že budete čestným sprostredkovateľom, keď pôjde o vzťahy s Európskym parlamentom. To je teda skvelé, ale pokúsite sa zaviesť nejaké diskusné a zmierovacie mechanizmy, keď pôjde o strednodobé revízie a tak ďalej. Ďakujem pekne. Pán Levandovský, jedna minútu. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi rád by som privítala ďalšie otázky tohto druhu. Samozrejme, nikto nie je dokonalý a my sa musíme prispôsobiť Lisabonu. To znamená, že si to vyžiada dodatočné opatrenia, ktoré už boli čiastočne dohodnuté na úrovni zmierenia v novembri. Ale pokiaľ ide o spoluprácu s Európskym parlamentom, máme tu tú duchovnú aj formálnu stránku. Pokiaľ ide o tú duchovnú stránku, to, tam by to malo fungovať, ale pokiaľ ide o tú formálnu stránku, mali by sme zvýšiť kompetencie parlamentu a mal by som byť prítomný za každým, keď ma budete potrebovať v parlamente, v tejto skupine alebo v nejakej inej skupine alebo v výbore. E, to je aj v súlade s tým, čo chce dosiahnuť pán Barozo pri upevňovaní vzťahov s parlamentom. V oktobri na konferencii predsedov, či by mal byť takýto komisár prítomný. Ja by som určite vyhovala vašej požiadavke e, uskutočňovať aj viac intenzívnejších a formalizovaných e, stretnutí. Euh, pour une Pán Gariga nežiadal o ďalšiu doplňujúcu otázku, tak pán Goran Fer, nech sa páči, ďalšia otázka. Pán Levandovský, rozpočet eh, nie je iba o číslach, ale je to takisto aj o politických hodnotách. Eh, avšak tieto veci sú často protirečivé, keď eh, hovoríme o sociálnych politikách, o politike proti diskriminácii, plánovaní rodiny a podobne. V rozpočte na 2010 sme mali veľký konflikt z hľadiska sociálnej inklúzie a takisto ani nie je vyriešená otázka mikrofinancovania, pretože že rada chce financovať tieto veci tým, že chce e, vlastne zosekať naše hlavné programy sociálnej inklúzie. Tak sa vás pýtam, pán Levandovský, môžeme si dovoliť, že môžeme e, upustiť z našich cieľov v oblasti sociálnej inklúzie? Potom ďalšia otázka. Bola tu diskusia o Lisabonskej stratégii a niektorí stredopraví e, poslanci chceli to zúžiť len čisto na ekonomické otázky a vynechať sociálne veci z toho. A čo si myslíte o tomto novom programe 2020? 2020 a napokon Mali sme tu rôzne rozvojové politiky, ktoré sa týkali rôznych dôležitých otázok, ako e, zdravého sexuálneho zdravia žien, politiky plánovania rodiny a podobne. Aké sú vaše pozície v tejto otázke, pán Levandovský? Predseda, pán, ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Levandovský na dve minúty. No čo sa týka sociálnej inklúzie, máme k našim, e, máme k dispozícii rôzne prostriedky. Spomenuli ste aj prostriedky mikrofinancovania, podporu mikrofinancovania financovania mikropožičiek. Nikto to nespochybňuje, aké je to dôležité, pretože to podporuje podnikanie a zabezpečuje to zabezpečenie pracovných miest pre mladú generáciu. Avšak um, ja viem, že uh, toto bolo stanovisko parlamentu ale čo sa týka existujúcich programov, tie vlastne prostriedky na to boli navýšené v poslednom kole rokovaní a to bolo vďaka parlamentu, pretože my sme, sa nám podarilo pretlačiť e, navýšenie tejto obálky. Ale dnes, dnes už tu existuje tu existuje určitý zámer pre e, akýmsi spôsobom presúvať e, pokrok v rámci komisie a um, vlastne oceňujem, že taký, takýto, takýto nástroj, ako je nástroj mikrofinancovania, existuje a myslím si, že celé tieto otázky nesúvisia len s, o, o raste, ani to nebol celkom dobre splnený cieľ Lisabonskej stratégie, takže sú tieto otázky veľmi dôležité a poprvýkrát vlastne máme v rámci Lisabonu aj otázku územnej súdržnosti, um, nielen um, nielen sociálnej súdržnosti, takže to tiež eh, súvisí s peniazmi. Potom tá posledná otázka, ktorá sa týkala rozvoja, som, eh, som celkom dobre asi nepochopil, eh, čo ste sa pýtali vo vašej otázke. If I could come back on that, I... No, ja sa k tomu ešte vrátim. To sa týka mm, v medzi, v protirečení v tom, ako sa hlasovalo aj v parlamente, ktoré sa týkajú otázky plánovania rodiny a zdravého sexuálneho zdravia žien, pretože boli napríklad e, predložené viaceré podmienujúce návrhy práve v tejto otázke. Boli to pozmenujúce návrhy, ktoré sa snažili brániť Európskej únii, podporovať e, plánovanie rodiny a vy ste hlasovali za takéto obmedzenia. E, robili ste to aj s tým, napriek tomu, že Európska únia uviedla, že všeobecný prístup k reprodukčnému zdraviu je životne dôležité pre splnenie milenových cieľov rozvoja. Potom ďalšia otázka, ktorá sa týka princípu rovnakého odmenovania mužov a žien, pretože to tiež súvisí s otázkou diskriminovania žien. Mali sme tu aj správu Bojtema v roku 2008 vy ste hlasovali proti tejto správe. Bojten Vega aj ste vlastne boli proti legislatívnemu návrhu. Um, tej, ktorý bol v tejto správe. Takže ja sa preto chcem spýtať, že aké je, aká je vaša teda pozícia k týmto otázkam diskriminácie žien, práv homosexuálov a podobne? Predseda, ďakujem pekne. Máte minútu, pán Levandovský. už ja veľmi e, uznávam, aká citlivá je táto otázka na úrovni Európskej inštitúcie, ale pravda, že správne ste povedali, že ako som teda hlasoval, pretože som hlasoval v rámci svojej politickej rodiny a môžeme prostredníctvom rozpočtových e, spôsobov alebo, alebo metód môžeme v, keďže je Európska únia z, z najväčších donorov vo svete v sume 10 miliard eur, tak ehm, môžeme presadzovať rôzne politiky, ale to nie je iba otázka toho, vlastne, e, len to presadzovať, ale akým spôsobom to môžeme presadiť, e, túto rodovú rovnosť e, vo svete. A ja som ako trošku z hľadiska toho skeptický, pretože všetky otázky, ktoré súvisia s rodovou rovnosťou a podobne, čo ste spomínali, sa dajú vyriešiť, sa nedajú vyriešiť len čisto rozpočtovými prostriedkami. A máte pravdu, že ja som do týchto otázkach hlasoval tak, ako hlasovala moja politická skupina. Predseda, ďakujem pekne. Teraz za skupinu liberálnych demokratov, demokratov dávam slovo pani Jensenovej. Ďakujem pekne. Ja mám veľké nádeje v pána navrhovaného komisára, ktorý má veľmi ťažkú úlohu pripraviť strednodobý výhľad rozpočtu a takisto strednodobú revíziu rozpočtu a pracovať na finančnej perspektíve. A jedna z otázok, kde parlament má obmedzený vplyv, je práve ehm, stránka príjmov, ktorú ste sa veľmi stručne dotkli. Je to veľmi zložitá otázka, ktorá sa týka stále viac rôznych, rôznych rabatov a rôznych, rôznych eh, úľav, pričom rôzni ctení poslanci tohto výboru sa snažili predkladať rôzne návrhy, ktoré mohli byť napomocné členským štátom v týchto otázkach. A ja by som sa chcela spýtať, že či ste pripravení na to, aby ste otvorili skutočne hĺbkovú diskusiu k týmto otázkam, týmto rabatom, akým spôsobom vlastne by sa táto otázka mala vyriešiť aj z hľadiska vlastných zdrojov. Predseda, ďakujem pekne pani Jensenovej sa eh, vašu sympatickú otázku. Teraz pán Levandovský má slovo na dve minúty. No už eh, ja si pamätám ešte príbeh nášho predsedu. A myslím, že takisto, eh, keď sa hovorilo tuto o novej forme zdaňovania, Ale však otázka toho, tá otázka e, toho jednotných daní na európskej úrovni, táto sa tu stále otvára, ale zdá sa, že momentálne je to proti tomu, čo by chceli občania. Čo sa týka otázky to, Práve to je tá otázka re, revízie, e, toho rozpočtu revízia sa musí dotknúť všetkých otázok vrátane zdrojov a my máme potom povinnosť pripraviť nový návrh pre nové finančné perspektívy, tak aby sme to urobili správnym spôsobom a ak to chceme robiť správnym spôsobom, musíme e, vzať do úvahy všetky správy Alana Lamasúra, pretože to bolo veľmi silné úsilie v rámci jeho správ, v rámci kontaktovania a jednotlivých e, národných parlamentov a bola to veľmi dobrá diskusia, takže je treba sa pozrieť späť eh, na tieto dohody, eh, pretože sú tu neustále tá otázka rabátov a výnimiek a excepcion ja to hovorím, ja hovorím po francúzsky preto, aby som vyjadril svoju česť pánovi predsedovi, ale tieto otázky sa potom e, sú veľmi zložité na to, aby sme hľadali e, rozumné riešenie, pretože tu je vždy otázka jednohlasného hlasovania a potom tie hlasovania musia byť politicky priechodné. A nie som si istý, že či už sme pripravení na čisto fiskálny prístup k týmto otázkam vlastných zdrojov, pretože to potom nesplňa kritéria politickej priechodnosti spoločnosti. E, tak e, mali by sme sa snažiť teda aspoň o to, aby sme dosiahli určité zlepšenie, aspoň v prípadne v dvoch e, fázach, ako to bolo vedené aj v správe Európskeho parlamentu, pretože v týchto dokumentoch, práve v Alanových správach, je všetko, čo je priechodné v tejto fáze z politického hľadiska. To platí tak pre revíziu, ako aj pre finančnú perspektívu. Predseda, ďakujem pekne. Mani Jensen, ešte na jednu minútu. Už ďakujem pekne, ale my vieme, že táto diskusia takisto bude napojená aj na rozpočet o budúcej, budúcnosti spoločnej populárskej politiky a e, isté, že e, s, e, v otázke SPP to bude sú sa týkať e, e, produktov pre, pre verejnosť, bude sa to týkať teda potravinovej bezpečnosti, zabezpečenia potravín ako takých a podobne, tak sa chcem spýtať, že či ste tieto veci e, už skúmali aj v rámci prípravu, alebo bolo slúbené, že sa teda toto všetko preskúma ešte pri príprave rozpočtu 2009 a nič toho sa neudialo. Tak vás chcem požiadať, aby vy ako budúci komisár ste teda splnili túžby rozpočtu rozpočtového orgánu a urobili aj v oblasti tohto pilotného projektu, ktorý sa mal týkať bezpečnosti potravín. Ehm, predseda, ďakujem pekne. Pán Levandovský, na jednu minútu. No už ehm, ehm, samozrejme, že v rámci úcty vám, samozrejme poviem, že budem sa tomuto venovať, e, samozrejme, ale vidím, že veci sa už aj tak e, menia, už e, aj tak ten rozpočet nie je taký istý, ako bol v 80. rokoch. Bolo to vtedy 70-80 celého rozpočtu rastu, teraz je to 34%, ale je to najkritizovanejšia oblasť e, spoločnej európskej politiky polospodárstvo. Takže e, čo ja si myslím, že by sme potrebovali, a to je môj osobit, os, osobný názor, potrebujeme zracionalizáciu um, e, polospodárskej politiky um, nie veľmi, pretože to by potom predstavoval koniec spoločnej politiky, ale ja som skôr za tú moduláciu, aby to bolo postavené na dobrovoľnom základe a bolo, malo by to byť aj dobrovoľné pre členské štáty, akým spôsobom vlastne zabezpečia tú pomoc eh, polnospodárským subjektom, aby mali určitú svoju vlastnú predstavu o tom, akým spôsobom podporiť vidiek a vidiecké hospodárstvo v, ako celku, ale komisia potom môže určiť to, to, že do akej miery vlastne to bude, to je práve ten najkritizovanejší bod celej spoločnej, celej spoločnej populárskej politiky. Predseda, ďakujem pekne. E, myslím, že pani Duron na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. E, vítam vás, pán Levandovský. Moja prvá otázka sa týka e, výsledku zmierovacieho rokovania o rozpočte. Vy ste povedali, že klimatické zmeny e, boli považované väčšinou za hlavnú prioritu, potom konkurencieschopnosť a energetická politika. Nuž, zostanete pri týchto e, prioritách ako hlavných prioritách alebo v určitých e, E, deklaráciách, pretože v niektorých deklaráciách ste povedali, že napríklad podľa vás je dôležitá konkurencia, konkurencieschopnosť. Potom takisto ste hovorili o poľnohospodárskej politike a už ste síce častočne na to odpovedali, ale chcem sa spýtať, akým spôsobom chcete riadiť priamu pomoc, a keď hovoríte o dobrovoľnom základe, aby som chcela vidieť skôr aj niečo také mandatórne, povinné, čo by posunulo poľnohospodárstvo k trvalo rozvoju, takisto aj rozvoj vidieka určitým povinným spôsobom, potom, čo sa týka tejto stratégie EU 2020, zdá sa, že to je priorita pre komisiu. A čo budete robiť e, v súvislosti s touto stratégiou? Predseda má pán e, Lewandowski na dve minúty. No už diskutujeme o, disk- o otázke klim- oteplovania alebo klimatických zmien e, v kontexte toho, že to za oknami nevidíme práve. Nuž, čo sa týka nových záväzkov po e, zmierovacom rokovaní, tak našťastie pre e, spoločný rozpočet to sa netýka tých 2,4 e, miliardy eur, ktoré boli prislúbené členským štátom, štátom, ale to sa týka o 250 miliónov eur, ktoré sa ešte musia nájsť v tom spoločnom rozpočte a práve vďaka Európskemu parlamentu kde sa navýšilo o 50 miliónov horizontálne programy, e, tak máme vlastne to viac menej pod kontrolou, však ale budeme ešte musieť nájsť ďalšie prostriedky v rokoch 2011 a 2012. A však čo je úplne neznáme, alebo zatiaľ sa nevie, akým spôsobom sa bude financovať v e, e, klimatické zmeny roku 2013 a potom pre budúcnosť hlavné otázky budú, že čo sa bude financovať z komunálneho rozpočtu, čo sa bude týkať eh, kontroly potravín, to bude všetko potom spadať pod rozpočet životné prostredie. K tomu sa ešte vrátim potom v budúcnosti. Ďalej, čo sa týka polnohospodárstva, ja som trošku ku takým partizánom alebo obhajujem ten prístup skôr z dola nahor a chcel by som skôr e, klásť e, dôraz na, na miestne lokálne skúsenosti alebo vedomosti farmárov, polnospodárov. E, my, my tu síce máme krížovú kontrolu, tá už nie je dobrovoľná, ale teraz skôr je to tak taká, by som povedal, orientácia, kde, ktorá sa teraz dotkla práve starých členských štátov, kde dochádza k určitým revíziám a myslím si, že to je dobré riešenie, pretože je potrebné zistiť, akým spôsobom využiť aj um, využiť skúsenosti starých členských štátov v bývalých člen- krajinách RVHP v podstate. Um, a e, program Európa 2020 e, myslím neviem, či to už bude na jarnej rade, ale e, snáď v júni bude musieť byť pripravená k tomu politická dohoda a určené politické priority. Predseda, ďakujem pekne. Pani Duron, žiadate ešte ďalšiu otázku? Už nie. Pani Trupl, nech sa páči. Dobre, ja teda položím druhú otázku, položím ju po nemecky. Potom ako som vás chvíľku počula, pán Levandovský, chcela by som sa opýtať na to, ako chápete vašu politickú vedúcu úlohu ako nominovaný komisár. Ako budete prisúvať tejto otázke rozpočtu ako nominovaný komisár? My sme neúspeli v Kodani a vieme, že aj po politickej stránke, aj po finančnej stránke budeme musieť zmeniť toho veľa, aby sme dosiahli ekologicky lepšie výsledky, ale keď chceme byť aj ekonomicky úspešnejší, musíme si uvedomiť, že už sú dávno preštiež časy, keď sme dávali na jednu stranu váh ekológiu, na druhú financie. Tak to už jednoducho nebude fungovať. Čo to bude teda znamenať pre vás v budúcnosti? Ako budete prispôsobať tejto otázke ekológie a ekonomiky? No a Chcela by som sa opýtať, či tento váš postoj, ktorý si doteraz ukázal, je naozaj to, čo potrebuje nová komisia, alebo či skôr potrebujeme nejakú hnaciu sílu, ktorá bude tlačiť dopredu Lisabonskú zmluvu. Lewandowski, pour une Ďakujem, pán Lewandowski, na jednu minútu. Nuž, to, čo sa ne, nepáči v Európskej únii ako takej, sú e, politické záväzky, ktoré nemajú dostatočné financovanie. A práve toto bol prípad e, záväzkov klimatických zmien skladanie. A potom vystokročí problém, ako sa to má financovať e, na báze politických e, rozhodnutí, ktoré boli pod hranicou očakávania všetkých. V stratégii 2020 sú otázky e, ekologické a programy ekologickej Európy dostávajú hlavnú prioritu. A teda aký to má vplyv na rozpočet? To znamená, že e, tá revízia by potom bude vlastne povinná prebiehať v roku 2020, ale my sme potom tlačení tým, že je tu veľmi krátky čas medzi jednotlivými revíziami a vlastne v júli sa má schvalovať táto stratégia 2020 kde budú klimatické dovtedy, na toto, na túto revíziu je, sú klimatické zmeny prioritou číslo jeden. A to potom má dôsledky, ale keď sa pýtate na skutočné, e, keď sa pýtate na skutočné otázky, nie iba na jednotlivé také vyhlásenia či prehlásenia v súvislosti s rozpočtom predseda. Ďakujem pekne. Um, pán Epping, máte slovo na jednu minútu. otázka. Over gehad, over de eigen middelen. Uh, en u zegt dat u daar in principe, bent u wat voorzichtig om uh, dat eh, sterk te gaan verhogen. Práve sme si vypočuli uh, vašu otázku. Myslím si, že musíme byť opatrní a nesmieme príliš lpieť na takejto formulácii. Ale čo si myslíte o európskych daniach, pán Verhofstacher? A pán Van Rompuy napríklad argumentovali, že by sme mali pracovať týmto smerom, ak by sme mali mať zelenú daň. A to by iste bola istá e, európska daň, istý typ európskej dane. Ste priaznívcom európskej dane? Ak by mala napríklad zelenú farbu, pán Lavandovský? Nech sa páči, dve minúty, pán Lavandovský. Za sebou Vďaka predsedovi máme veľkú revíziu a vieme o tom, že mnohé krajiny, napríklad Holandsko a Rakúsko, by radi preskúmali záležitosť reformy finančného systému a zdrojov finančného systému. Mali by sme rešpektovať predovšetkým otázku jednohlasnosti rozhodovanie rady a po druhé fiskálnu suverénnosť jednotlivých štátov. Napriek tomu by sme sa mali naozaj snažiť nájsť politicky priechodné riešenie. Mali by sme nájsť kandidátov na zdanenie a aj tých, ktorí by mali hľadať vlastné prostriedky. Madame Schreier navrhla ďalšie alternatívy. Máme tu zoznam kandidátov, ktorí majú dočinenia so zdanením a týkajú, týka sa to aj emisí CO2. Myslím si, že by sme mali zaujať neutrálnu pozíciu vzhľadom na naše zdroje. Všetko toto treba znova preskúmať, aby to bolo čo najjednoduchšie, aby to bolo čo najneutrálnejšie a aby náklady na vyberanie takýchto daní neboli privysoké. Nehovorím teda, že som úplne za, som za to, aby sa to rozfázovalo a preskúmalo a celý systém ktorý vychádza z rímskych zmluv, sa prehodnotil. Nehovorím, aby sme šli proti duchu rímskych zmluv a aby sme siahali na vlastné zdroje. Ďakujem. Slovo má pán Epig. Opäť sa prihlási o slovo. Rímsky cisár povedal, že peniaze nepáchnú. A my zase máme rozhodnúť, či peniaze majú nejakú farbu? Miguel Portes e, za zelených na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážený pán nominovaný komisár. Počul som, keď sa ľudia zhovárajú o financiách troma rozličnými spôsobmi. Najprv je tu problém jednohlasnosti, jednomyselnosti. Druhým problémom je problém toho, že nesmieme zanedbať žiadnu možnosť pre zvyšovanie. A tretím problémom je to, ako zabezpečiť finančné transakcie, ktoré by napomohli ekonomike. Premiéry vo vašej politickej rodine konkrétne a menovite pán prezident Sarkozy, pán Gordon Brown, ktorý je z inej politickej rodiny, už sa vyjadrili v prospech istej dane, ktorá by bola podobná tomu, o čom tu hovoríme. Keď toto všetko máme na mysli, myslím si, že poprední predstavitelia EÚ by museli zmeniť názor na túto vec. Prečo by ste vy zaujímali pozíciu proti je to váš osobný názor? Nepáči sa vám to? Alebo je o otázku jedno hlas, jednohlasnosti, jednomyselnosti? Nech sa páči, pán Levandovský, odpovedzte. Máte dve minúty. Som otvorený a úprimný, keď vám odpovedám na otázky na pôde rozpočtového výboru Európskeho parlamentu, ale podľa mňa treba stanoviť isté kritéria Okrem toho, že existujú iní kandidáti na zdaňovanie, čo sa týka zdaňovania transakcií, takýto návrh je na stole. Je to jedna z alternatív. Pán Tobin dokonca e, sa nevyjadril úplne jasne, či to niečo bude podporovať. Je to len jedna alternatíva, Takisto nevidíme, že by sa ponáhľala Európska centrálna banka s jednoznačným názorom. Ja preto tiež hovorím, že som otvorený všetkým možným preskúmavaniam situácie a niektoré sa už dejú. Lenže máme tu stratégiu EÚ do roku 2020 a tam je istý systém stratégií. Myslím si, že by sme však mali navrhnúť inú metodiku. Nemali by sme posky, po, pokračovať v v systéme, ktorý navrhla v decembri 2005 komisia. Kritéria sú jasné. Uskutočniteľnosť, jednoduchosť, fiskálna neutralita a náklady na výber dane. Toto je moja pozícia, ale som otvorený iným názorom. Možno, že iné zdroje pre Európsku úniu existujú. Možno, že sa dajú nájsť. A možno, že ich tu dokonca niekto už aj spomenul. Dajú sa jednoducho vymenovať. Hovorili ste o tzv. think tankoch, spoločnostiach, ktoré analizujú záležitosti a možno, že oni môžu pracovať aj s inými kritériami. Ďakujem. Slovo má pán Portas na jednu minútu. Mám druhú otázku, pán predseda hovorí pán Portas, týka sa otázky súdržnosti alebo kohezie. Nede tu len o teritoriálnu koheziu, ale aj o sociálnu. Myslím si, že všetci súhlasíme, že teritoriálna súdržnosť je dôležitejšia ako sociálna, ale sama o sebe nestačí. Potrebujeme významný súbor politík v sociálnej oblasti, ktoré zatiaľ nemáme. Vážený pán nominovaný komisár, boli by ste otvorení tomu, že keď príde nový rámec finančných perspektív, že by sa vytvoril Európsky fond, ešte jeden ďalší Európsky fond, ktorý by slúžil slabšiemu sociálnemu systému v niektorých európskych krajinách? Ďakujem. Odpoveď, pán Levandovský. Dve minúty. Myslím si, že keďže máme problémy týkajúce sa rozličných agentúr a nezávislých fondov, rozpočtov, takisto aj parlament napríklad e, už skúmal Európsky rozvojový fond. Myslím si, že treba preskúmať, ako financovať záležitosti, či máme mať e, špeciálny fond napríklad na klimatické zmeny, alebo či má toto všetko byť integrálnym, systematickým riešením. Myslím si, že aj pri kohezii by sme mali rešpektovať existujúce ustanovenia a nástroje a nebudovať stále nové finančné nástroje, ktoré by možno mohli byť financované mimo existujúceho rozpočtu. Ak to tak robíme, tak stále nám rozpočet nabobtnáva a stále pracujeme mimo rozpočtu a tým pádom sa vzdávame istej kontroly nad integritou celého systému. Ja zastávam stanovisko, že máme nájsť prostriedky v rámci rozpočtu a nevytvárať osobitný fond. Taká je moja dnešná pozícia. Ďakujem, odpovedá pán predseda Lamasur. Zvyčajne by teraz pani Andreasen z EFD mala položiť otázku, ale nie je to ani ďalší rečník, ktorý pôvodne mal hovoriť. Pani Wertmann sa takisto ospravedlnila, pretože sú problémy s dopravou, ani pán van der Stamp nie je prítomný. A preto navrhujem, aby sme odovzdali slovo pani Holmajer, Pán Gariga má však právo na doplňujúcu otázku. Jednu minútu. Pán predseda, pán nominovaný komisár, smie vám položiť túto otázku, ktorá sa týka politiky plánovania budov v rámci rozpočtu môžete upravovať aj plány, ktoré sa e, týkajú budov. Nemali by ste spôsobiť nejaké pozdržanie, nejaké meškanie a predložíte plánované e, nové nehnuteľnosti, tak aby sme mohli dobre e, naplánovať budúcu potrebu priestorov a budúce možnosti, ktoré budeme mať e, s týmito priestormi. Thank you. This is, uh, in the... Ďakujem. Myslím, že je čas na isté vyhlásenie. To bolo súčasť zmierovacieho konania v novembri, keď sme sa zhodli, že treba dlhodobú víziu pri budovaní politiky, že treba víziu, ktorá bola donedávna vždy iba akási náhodná a vždy bolo všetko riadené poslednými otázkami na poslednú chvíľu z parlamentu. Takže čiastkové riešenia sme videli, ale podľa mňa treba dlhodobú víziu a synergiu medzi komisiou a parlamentom a ďalšími inštitúciami, keď sa snažíme o európske riešenia. Myslím si, že to je dlhodobá povinnosť parlamentu, aby riešil akvizície pre Európsku úniu v rámci dlhodobej stratégie a mal by som, budem pripravený poskytnúť aj širší rámec pohľadu, kde budú aj pohľady iných inštitúcií a bude k vám bude vám k dispozícii. Veľmi pekne ďakujem, odpoveda pán Lamassur. Teraz sa nám veci eh, trochu pomiešali. Presunieme sa k otázkam z rozpočtového výboru. 45 minút teraz bude viesť zasadnutie pán Dimagis Pres, ktorý je predsedom výboru pre rozpočtovú kontrolu. Ďakujem. Pán predseda hovorí, pán de magistris, vítam každého vrátane pána Lavandovského, ktorý je nominovaným komisárom. Predtým, než odovzdám slovo politickým skupinám a konkrétne zástupcom Výboru pre rozpočtovú kontrolu, chcel by som sa vyjadriť k niekoľkým témam, ktoré sme, s ktorým, o ktorých sme hovorili aj s Výborom KONT. Keby ste, pán nominovaný komisár, mohli vyjasniť, ako sa budete snažiť nastoliť rovnováhu medzi zjednodušovaním, kedy by sa malo zabezpečiť, že peniaze, ktoré sa vynaložia na isté veci, dosiahnu svoj cieľ a tým, že budete brániť zneužitiu týchto peňazí. Myslím si, že konkrétne by ste sa mali zamerať na otázku toho, aká je priateľná miera rizika. Povedali ste, že by ste radi zverejnili mená všetkých príjemcov európskych fondov, mená beneficientov. Chcete zverejniť aj štáty, ktoré porušujú európske pravidlá? A čo budete robiť v prípade, keď štáty opakovane porušujú tieto pravidlá a sú teda chronickými porušovateľmi európskych pravidiel? Prego, signor Oh, yes. Slovo má pán nominovaný komisár. Ďakujem. Nie nič zložitejšie ako zjednodušovateľ, zjednodušovanie finančných pravidel. Príbeh je kolegom známy, aj menovite konkrétnym kolegom. Finančný rámec na rok 2002 bol reakciou na komisiu, vtedajšiu komisiu a chceli sme do roku 2006 až do roku 2007 nastoliť priateľskejšie prostredie v rámci finančných záležitostí. Vykonali sme tri ročné revízie finančných pravidiel a komisia mala ambiciozne plány zaviesť nielen koncepciu priateľnej miery rizika a chybovosti, ale aj nový nástroj, ktorý by vyvažoval situáciu medzi Európskou investičnou bankou a PPP. Myslím si, že čo sa týka priateľnej miery rizika, samozrejme, že je to koncept, ktorý vyšiel pôvodne z dvora auditorov, ale mal by sa istým spôsobom prispôsobiť e, spletitej povahe politiky. Od začiatku musíme klásť dôraz na výskum, a je tu aj dôkaz o tom, že byrokracia bujne. Myslím si, že v prvom kole by sme mali byť e, v roku 2010 sa zamerať na všetky tieto oblasti. Mali by sme rozlíšiť e, tie 2 ktoré sú pod červenou čiarou a týkajúce sa rozličných politík, a ktoré sú vymenované v odstavcoch a článkoch existujúcich finančných pravidel. Toto sa líši od e, prispôsobovania sa Lisabonskej zmluve. Myslím si, že v mnohých oblastiach sa, sa treba trošku približiť k ľuďom pri finančných pravidlách, ale v roku 2005 sme tu mali prvé pozitívne vyjadrenie k zábezpekám. Ďakujem. Veľmi pekne. Slovo má pán Itala. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán nominovaný komisár, pán Levandovský, chcel by som sa vás spýtať na štrukturálne fondy. Čo sa týka financovania štrukturálnych fondov, výdavky, ktoré boli nepravidelného charakteru, to znamená, celá oblasť rozpočtu je neefektívna a e, tieto nepravidelnosti sú primnohé. Myslím si, že je to problém a takéto niečo môžeme pozorovať vo viacerých členských štátoch. Dva roky po vydaní akčného plánu pre štrukturálne fondy ešte stále nevidno v praxi žiadne výsledky, čo dáva priestor na pochybnosti, či je akčný plán naozaj v súlade s realitou. Čo urobíte, aby ste zabezpečili, že všetky tieto e, nezrovnalosti, nepravidelnosti sa vezmú do úvahy a budú riešiť a ako získame lepšiu hodnotu za peniaze v týchto oblastiach. Ďakujem. Vážený pán nominovaný komisár, máte slovo na dve minúty. Ďakujem za slovo, odpoveda pán Levandovský. 11 nie je tolerovateľná miera rizika a samozrejme, že keď hovoríme o vyhodnotení koheznej politiky, tiež to nie je priateľné. Keď však sa zameriame na zlepšenie medzi rokmi 2004 a 2008 a potom procedúra udelovania absolutória od roku 2008, e, myslím si, že sú auditorský dvor sa na to pozrel trochu priaznivejšie. Celkový objem chybovosti pri vykonávaní rozpočtu, aplikovaní rozpočtu, ako viete, a každý to vie, problém s kohéziou je v tom, že v 80% riadia tieto opatrenia členské štáty a je to potom otázkou viac úrovňových vlád v jednotlivých národných štátoch. Čiže je to plne v zodpovednosti členských štátov. Ambíciou a cieľom je, aby národné auditorské úrady sa lepšie zamerali na kontrolu a v blízkej budúcnosti by mali naozaj poskytnúť isté záruky. Je tu aj otázka rozličných štandardov rozličných členských štátov a je mi známe aj konkrétne, o, o koho ide. Je jednoduché vymenovať tieto štáty, ktoré by sa mali hambiť a ktoré nevykonávajú dobre koheznú politiku, ale myslím si, že by to bol nepopulárny krok aj pre radu, by to nebolo vhodné. Ja som medzi tými, ktorí vedia o príjemcoch európskych fondov. Parlament vie, že ja sa zaujímam o túto tému. Musíme však hovoriť aj o ďalšom probléme, a to sú problémy federálnych štátov, ktoré takisto, ich, ich záruka, národná záruka necelkom sedí. Na 30 sekúnd doplňujúca otázka od predrečníka pána Italu. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ďalšia dôležitá vec sa týka poľnohospodárstva. Už sme o poľnohospodárstve hovorili. DG Agri vydalo správu, z ktorej je známe, že chyby v priemys- poľnohospodárskej politike v roku 2007 boli vo výške 1,58%, ale v rozličných krajinách to bolo rôzne. V Nemecku napríklad 0,3, v Španielsku 0,6 a boli niektoré krajiny, kde čísla boli úplne odlišné, až vo výške 8%. V Bulharsku až 13%, v Rumunsku 12, dokonca až 25%. To znamená, že kontrolný systém nefunguje a sankcie, ktoré uvaľuje komisia, ktorá môže dokonca zmraziť fondy alebo e, adaptovať, posunúť fondy, takisto nefungujú. Čo urobíte, aby ste zabezpečili, že takéto veci sa nebudú diať? Musím povedať, že máte pravdu. Každý si musí zobrať svoj diel viny, ale to je predsa dobré známe. Uh, boli tu naozaj rozdiely pri uplatňovaní týchto fondov, boli tu nepravidelnosti vo výšku 0,3 e, to, potom tu boli aj vyššie nepravidelnosti, dokonca niekde to bolo až viac ako 10 Ale opäť vaša otázka vedie k záveru alebo k tomu, aké rôzne normy uplatňujú členské štáty a aké uplatňujú napríklad aj postupy a štandardní v súdnych systémoch, e, keď e, ide o opätovné získavanie týchto e, finančných prostriedkov. Musíte mať na pamäti, že nie všetko, čo sa nazýva chybou, sa rovná podvodu. Možno ide o formálnu chybu, možno nejde o stratu peňazí, ale Jednoducho chcem, aby si ľudia uvedomili, že chyba neznamená vždy podvod. Niektoré prípady sa dostávajú do OLAFu, ale iba niektoré, naozaj nie všetky. Ďakujem veľmi pekne, pán Gajer, jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán Levandovský, aké uistenie nám môžete dať, že externá politika zostane našou politikou a aktivitou spoločenstva a ako nám môžete zaručiť, že e, táto nová externá akčná služba sa rýchlo zapracuje aj do jednotlivých rozpočtových kapitol? Ďakujem veľmi pekne, pán nominovaný komisár. Dve minúty. Externé akčné služby sú najviditeľnejšou a okamžitou formou uplatňovania lisabonských požiadaviek. Ide o to, že inštitúcie a štáty majú riadiť svoje vlastné administratívne výdavky. Problémom je, ako to urobiť realizovateľným aké operácie by sme mali mať, aby sme integrovali finančné operácie do sekčného rozpočtu komisie. pretože to bude administratívna zložka inej inštitúcie, ale stále sa bude plne zodpovedať parlamentu. A myslím si, že to je najdôležitejšie. Ale nech ak bude riešenie akékoľvek, e, v inštitúciách povahy sui generis, a to sa týka predovšetkým Európskej služby pre vonkajšie činnosti, aj v oblastiach, za ktoré je zodpovedná e, komisia, bude platiť absolutórium. To znamená, že obidve tieto oblasti sa budú zodpovedať parlamentu. Ale keby sme chceli, aby Lisabon bol viditeľný, mali by sme zriadiť takúto Európsku službu pre vonkajšie činnosti, bez toho, aby sme dodávali veľa ľudských zdrojov. Tieto ľudské zdroje by mali pochádzať z rady a takisto z delegácií komisie v zahraničí. Ďakujem pekne. Chcete sa k tomu vrátiť, pán Gajer? Keď dovolíte, mám ešte ďalšiu otázku, eh, ktorá sa týka otázky, ktorú položil pán kolega Itele. Eh, máte pravdu, ide tu skôr o komplikovanie, než o zjednodušovanie. A pokiaľ ide o, tú, o ten pojem o eh, jednoduchosti pre užívateľa, musím povedať, že tu ide o skôr otázku etikety musí byť skôr cieľom, aby sme dostali národné deklarácie o riadení z jednotlivých členských štátov a mali by hovoriť o tom, akým spôsobom budú kontrolovať rozpočet. Chcel by som vedieť, ako sa vystaviate k tejto otázke. Ďakujem. Pán nominovaný komisár, máte minútu. Uh, Samozrejme, že by bolo lepšie, keby sme mali deklarácie členských štátov. No ale potom prichádza realita v členských štátoch a čo potrebujeme taktiež je certifikácia najvyšších kontrolných úradov v jednotlivých členských štátoch, ktoré nám jasne povedia, čo sa robí v tejto oblasti v Európskej únii.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 Ďakujem veľmi pekne. E, výbor pre rozpočtovú kontrolu je tu na to, aby overoval, či platby boli správne, či tu nedošlo k nejakým nepravidelnostiam a či je všetko tak, ako by malo byť. Ale teraz tu máme nové ťažisko. Nechceme sa pozerať v našom výbore iba na to, či bolo niečo správne, ale chceli by sme sa pozrieť na to, či to bolo efektívne. A kontrola potom je síce dobrá, ale potom prichádza príliš neskoro. To znamená, že skôr ako dojde k platbe, by sme si mohli mohli overiť, e, či nejaké opatrenie sľubuje vôbec efektívnosť. E, moja otázka je, čo môžete urobiť, e, predovšetkým vzhľadom na členské štáty, aby členské štáty pochopili, že nejaké opatrenie nie je efektívne a že vydali nezmyselne peniaze. A moja druhá otázka sa týka toho, akým spôsobom sa dohadujete so svojimi kolegami e, z veľkých fondov, ako je Polnospodársky fond, regionálny fond, ako sa s nimi dohadujete e, práve o týchto rozpočtoch a o týchto nepravidelnostiach. Ďakujem veľmi pekne. Pán nominovaný sa máte dve minúty. Keď už hovoríme o týchto nepravidelnostiach, mali by sme na začiatku hovoriť o pokroku, ktorý sa objavil v postupe pre absolutorium pre rok 2008. Je ťažšie zaviesť kritéria efektívnosti, pretože už svojou povahou nie sú také očividné ako formálne kritéria a takisto si ich štáty môžu sami určovať. Ale Taká je povaha finančného nariadenia, ktoré by malo zohľadňovať nie len zjednodušenie, ktoré je ľahšie používateľné, ale je to naozaj veľmi ťažké dosiahnuť. Budeme mať revíziu finančného nariadenia, Nazbierali sme mnoho názorov z Európskej únie a keďže sme spustili verejné konzultácie v oktobri minulého roku, keď sa nemýlim, podarilo sa nám už získať nejakých viac ako 200 pozmeňujúcich návrhov. Mnohé z nich prišli od samotných príjemcov, ktorí žiadali zjednodušenie finančných kritérií. Ďakujem veľmi pekne. Pán Chacima Krakis, ešte jednu minútu. Členské štáty majú určité povinnosti. Vy ste hovorili o tom, u koho sa budú vypichovať chyby a komu sa budú vyčítať tieto chyby, ale cieľom je urobiť zlepšenie celého systému. Čo je pre vás ťažiskové? Čo je pre vás najdôležitejšie? Infraštruktúra alebo výskum a inovácie? A nech sa páči, pán nominovaný komisár, máte jednu minútu. My sme už teda začali s tým, aby sme menovali tých, ktorí urobili chyby, ale podľa mňa na začiatku je lepšie hovoriť o tom bilaterálne a nie takto verejne. A komisia samozrejme objavila určité nepravidelnosti a vie veľmi dobre, koho sa to týka. Ale pokiaľ ide o tie priority, myslíte na priority pre tolerovateľné riziko alebo priority pre zlepšenie? Tak rozhodne v takom prípade to bude výskum, pretože väčšina stiažností pochádza od eh, výskumu, od výskumných inštitúcií. Samozrejme, dozvedáme sa to len z počutia, ale pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh 10, musím povedať, že 1A sa týkala redukcie alebo zníženia a hovorí nám o tom, že jednoducho niečo nie je v poriadku s projektami v oblasti výskumu. Ďakujem. Nevidím tu nikoho za zelených, takže ideme dopredu. Ak sa niekto objaví, tak mu dáme potom slovo neskôr. Pán Čarnecký. Pardon. Ospravedlňujem sa pani Črupo. Je tu mene zelených. Jednu minútu. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som vedieť, že keď hovoríme teraz o zjednodušení, ako to budeme robiť? sme za to, aby sme žiadali členské štáty, aby poskytli národné vyhlásenia o zlepšení riadenia svojich finančných prostriedkov? Ďakujem veľmi pekne, pán nominovaný komisár, dve minúty. Bolo by jednoduchšie vypracovať správu o tom, ako sa zlepšujeme v oblasti vyhlásení o zábezpekách alebo uisteniach. Zabudol som na to, že sa momentálne nachádzame vo veľmi špecifickom období. Máme dve kola pre návrhy, pre platby a takisto máme ďalšie obdobie pre kofinancovanie zo sociálneho fondu. Toto nebolo prijaté eh, v komisiou, ale nachádzame sa v kríze a toto je dôležité uvedomiť si, keď hovoríme o finančnom nariadení. Dve kola zjednodušení, ktoré sa týkali paušálnych sadzieb, platených záloh a tak ďalej. Toto všetko malo zjednodušiť poskytovanie finančných prostriedkov. Takisto za krízy vznikli určité nástroje, ktoré nie sú vždy úplne v súlade e, so zásadami dobrého finančného riadenia. Sú tu teda dva trendy, ktoré sú protirečivé. Žijeme teraz v časoch, kedy je veľmi ťažké dostať sa k úverom alebo k požičkám a my chceme zjednodušiť život príjemcov. Mal by to byť nástroj, ako pomôcť bojovať proti kríze, ale zároveň sme aj pod tlakom, aby sme uplatňovali princípy dobrého finančného riadenia. Jednoducho úprava finančného nariadenia by sa týmto všetkým mala zaoberať. Mali by sme hovoriť o novom finančnom nástroji a o koncepcii torelovateľného rizika chyby. Ale majte na pamäti, prosím vás, že sa nachádzame v mimoriadnom prostredí, ktoré vytvorila kríza. Je tu veľa očakávaní od nás. My sľubujeme zjednodušenia a sľubujeme aj zálohové platby. Pani Trupel, chcete sa k tomu vrátiť? Áno, chcela by som sa vrátiť k tomuto problému. Samozrejme, myslím si, že obaja súhlasíme, že nežiadame viac byrokracie, vôbec nežiadame viac papierovačiek, ale je to otázka politického ducha a zaangažovanosti. Ako by sme mohli zlepšiť riadenie finančných prostriedkov. Viete, že za viac ako 80% sú zodpovedné členské štáty, takže tu ide naozaj o to, ako donútiť členské štáty, aby konali v spoločnom duchu, aby sa snažili zlepšiť riadenie finančných prostriedkov. A tu by sme chceli mať čo najlepšie modely, aby zlepšili svoje finančné riadenie. Samozrejme, nejde tu o otázku, ako získa viac papierov, viac vyhlásení, ale ide o to, ako zmeniť politické zmýšľanie a ducha v členských štátoch. Ďakujem. Máte jednu minútu, pán Levandovský. Musím povedať, a to je e, dôležité pre všetkým pre tzv. východnú Európu. Vzhľadom na rôzne druhy sťažnosti tá práca, ktorú sme robili s európskymi fondmi, bola obrovská práca na miestnej a regionálnej úrovni. To bolo naozaj niečo nové a darilo sa nám tam zlepšovať kvalitu administratívy e, v nových členských štátoch. Samozrejme, bolo tam veľa nepravidelností, netýkalo sa to práve kohezného fondu v poslednom čase, ale naozaj som sledoval skutočné zlepšenie vedomosti o tom, ako pripravovať finančné programy, ako robiť e, interné kontroly, ako dosahovať dobré finančné riadenie. A to všetko sa týkalo spotreby európskych fondov v nových európskych krajinách. A to nehovorím o tzv. členských, starých členských štátoch, ale musím povedať, že tu ide naozaj o revolúciu financovania miestnej a regionálnej úrovne v tej Európe, ktorú ja poznám. Ďakujem pekne, pán Čarnecký. Ďakujem. Položím otázku po polsky nominovanému komisárovi. V prvom rade by som vám chcel pogratulovať k vynikajúcim úvodným pripomienkám a aj k vynikajúcim odpovediam, ktoré ste zatiaľ dali. Ako koordinátor mojej politickej skupiny v rozpočtovom výbore by som chcel položiť nasledujúcu otázku. Kde si myslíte, že došlo k najväčším neúspechom, pokiaľ ide o plitvanie európskymi fondmi. A ako podľa vás by sme mali upchať e, tieto diery, cez ktoré nám unikajú finančné prostriedky v nasledujúcich 5 rokoch. E, ďalšia otázka, ktorú by som chcel položiť, je, aké plány máte pokiaľ ide o ďalšie rozširovanie Európskej únie o balkánske krajiny. Nech sa páči, máte dve minúty. Nuž. Myslím si, že je to ideálny príklad toho, keď sú dvaja politici v opozícii vo svojej vlastnej krajine, ale pritom sa snažia naplniť ten istý cieľ na Európskej únie Nechcem teraz hovoriť o neúspechu súčasného systému, ale predsa sú dve oblasti, kde je ešte veľa, čo chceme dobehnúť. Prvá z nich e, je kohezia a druhá sú e, vonkajšie záležitosti to sú dve oblasti, kde budeme musieť naozaj upchať tie diery, cez ktoré nám unikajú finančné prostriedky. Hoci si eh, mnohí ľudia myslia, že administratíva je iba plýtvaním peňazí. Musím povedať, že je to administratíva, ktorá v skutočnosti míňa iba veľmi skromné prostriedky z rozpočtu Európskej únie, keď sa pozriete na audity. Rozhodne je to tak a v porovnaní s inými oblastiami rozpočtu administratíve sa celkom darí. Teraz pokiaľ ide o rozšírenie. Najočividnejšou otázkou aj pre Európsky parlament je otázka Turecka. Turecko by dostalo asi 60 akýkoľvek finančných prostriedkov, ktoré sa poskytujú kandidátským krajinám pred vstupom do EÚ. Cením si tie finančné prostriedky, ktoré sa poskytujú kandidátským krajinám a Musím povedať, že nemám pocit, že túto otázku treba zodpovedať o roku 2010. Chcete ešte niečo doplniť? Pán Čarnecký, ďakujem veľmi pekne za tú veľmi zaujímavú a diplomatickú odpoveď. Chcel by som iba povedať, že administratívne výdavky sú porovnateľné s výdavkami na zahraničné veci. Mám pocit, že ten pomer by sa mal zmeniť. Podľa mňa je to vaša úloha. Chcel by som teda povedať, že vám držím palce a dúfam, že vaša práca bude efektívna. To je pravda. titul 5 je mierne vyšší ako titul 4, ako rozpočtová kapitola číslo 4. A rozpočtová kapitola číslo 4 je kapitola, za ktorú je zodpovedná pani Ashton. A v tomto istom čase aj ona je na vypočutí a 45 miliónov eur v priebehu 7 rokov je tam k dispozícii pre uh, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. Ďakujem. Pán eh, Zombegrad pre GUE. Prego. Muito obrigado. Uh, nós temos estado aqui a falar. Ďakujem pekne. Hovorili sme tu o efektívnosti z hľadiska e, náprav tých e, nezrovnalostí, ale to nie je iba otázka efektívnosti, ktorá vlastne vedie práve k tým správnym politickým rozhodnutiam, ktoré majú vplyv na rozpočet. A ako pán e, kandidát na komisára asi vie, mnohé z rozpočtových položiek boli predmetom rôznych ad hoc rozhodnutí medzi rôznymi politickými záujmami a myslíte si, že mali by sme, teda, keď budeme hovoriť na budúcich finančných perspektívach, mali by sme diskutovať aj o tom, čo by sme mohli nazvať tie tzv. tzv. nulovou finančnou perspektívou, taký, a, a opätovne urobiť e, prekopať celé to myslenie. Predseda, ďakujem pekne. Teraz e, pán Levandovský na dve minúty. Nož, e, keď e, rozmýšľam o budúcnosti a budúcej finančnej perspektíve, myslím, že máme tu už e, poučenie z minulosti a to je nasledovné. To znamená, že ak čím rýchlejšie sa dohodneme na politických prioritách, tým jednoduchšie sa dostanú do finančných, teda do finančných čísel. Ale problémom však je, akým spôsobom nájsť tú kľúčovú orientáciu, či to bude klíma, životné prostredie, ale jednoducho musí, musia to aj občania schváliť, pretože všetky predchádzajúce balíky mali určitú takú kľúčovú orientáciu. Neviem, napríklad e, spoločný trh, e, e, to bolo vtedy v rámci prvého balíčka Delorsa. sa Čaká sa potom menová únia. V druhom Delorsovom balíčku potom prišiel Prody s rozširovaním Európskej únie. Zase tam boli určité e, e, zmiešané sentimenty v Európe. Teraz e, Barozo presadzoval Lisabonskú agendu, ale nevyvolalo to dostatok pozitívneho ducha, pozitívnej nálady. A teraz musíme nájsť nejakú takú kľúčovú orientáciu, okolo ktorej alebo na ktorú by sme mali sústrediť potom politické priority aj finančné priority tejto finančnej perspektívy. To vlastne už bolo uvedené aj v rámci, alebo to je jedna aj z úloh tejto revízie, ale revízia vlastne bude oneskorená. korená, pričom to bolo správne rozhodnutie eh, delegovať eh, túto revíziu finančnú eh, budúcemu kolegiu komisárov ale na báze toho, že teraz pán Barozo by chcel stratégiu e, schváliť, stratégiu 2020 schváliť e, ako prvú, to ako svoju politickú e, prioritu, čo bude najskôr teda v júni, tak najskôr budeme mať túto revíziu k dispozícii až v júli, ak to všetko bude v súlade s, priorit- s politickými prioritami. Potom už sa vlastne blížime ku kalendáru budúceho viacročného finančného rámca, ktorý asi budeme pre, pre, predlžovať, ale toto všetko ešte budú otázky, ktoré budeme si vyriešiť. E, predseda, ďakujem pekne. Kto? To som nerozum... Aproveito porque... Doplňujúca otázka. Nuž, e, to bola dobrá odpoveď, pán navrhovaný komisár. Už moja ďalšia otázka je to, keď sa vlastne mm, už blížime k e, harmonogramu novej finančnej perspektívy, nie, prečo by sme nemohli tento proces potom, tento nový revizný proces využiť už na tú finančnú perspektívu a rozšíriť to na potom 2015-16 s úplne novou finančnou perspektívou? Prego beru minúto. Nech sa páči, máte jednu minútu na odpoveď. I am afraid that you asked. Nuž, e, Obávam sa, že e, kradnete túto otázku niekomu, kto veľmi bojuje za to predlženie finančnej perspektívy, takže zrejme sa táto otázka ešte raz objaví. Je to určite jedno z, jedno z riešení problému, ako napasovať par, mandát parlamentu s e, trvaním finančnej perspektívy. A moja e, myšlienka e, bola tá pôvodná, aby sa predložil mandát parlamentu na 7 rokov. To nebolo veľmi rešpektované z neznámych dôvodov. A teraz to je vlastne o napasovaní týchto 5-ročných období, ktoré sú uvedené v jednotlivých zmluvách ako minimo, minimálne obdobie. A a tá, to predloženie potom bude prediskutované dnes alebo to predlženie nie je jediný spôsob, akým spôsobom sa dá teda to dopasovať to, e, toto obdobie. Ďakujem pekne. Teraz e, ešte tu ďalšia otázka z tejto politickej skupiny. A teda posledný je pán Herrenhauser, je tu prítomný? Nie, tak e, pán predseda, sme absolútne na čas skončili, dokonca ešte minútu skôr. Ďakujem pekne, pán predseda, predsedajúci. Bola e, preukázali ste nám, akým spôsobom sa správne riadi rozpočtový výbor a ako vám záleží na tom, aby sa splnili ciele a môžem vás teda uistiť, že aj môj výbor dokáže robiť to isté z hľadiska disciplíny a dodržanie časovej disciplíny. Ďalej, čo sa týka EPP, dal by som slovo Reimerovi Bögemu. E, pán Levandovský, e, ste si vedomi tej skutočnosti, že vlastne za, je geograficky medzi jeho dvoma následníkmi. Ďakujem veľmi pekne. Nominovaný komisár je človek, ktorého poznáme ako predseda nášho výboru, ale poznáme ho aj z iných funkcií. Musím teda povedať, že už dokázal, že je kompetentný na túto úlohu. Napriek tomu sme taktiež zistili, ako v ťažkých časoch v roku 2006 celá komisia nestála vždy dostatočne intenzívne za svojimi vlastnými návrhmi. A preto tu máme ešte určité deficity, s ktorými dodnes bojujeme. Chcel by som teda položiť nasledujúcu otázku. Pokiaľ ide o dôsledky Lisabonskej zmluvy pre rozpočet. Chcel by som sa opýtať, kedy budete schopní predložiť e, odhad finančných prostriedkov, ktoré budeme potrebovať v rámci Lisabonskej zmluvy pre nové politické priority. A po druhé, tá strednodobá revízia nie je to dobrý dôvod, ako overiť viacročné programy a ako zaviesť viac flexibility do príslušných nástrojov, aby sme to neodkladali až za rok 2014. Merci, monsieur Lewandowski, pour une minute. Pour deux minutes, pardon. Ďakujem pekne, pán Lewandowski, do minúty. E, Reimer Böge mi pomáhal, keď som sa učil E, keď som urobiť, plniť svoju úlohu ešte, keď som sem prišiel v roku 2004. Čo sa týka teda prispôsobenia sa Lisabonu, a to nie je iba čiste taká technická odborná otázka, ale my už čoskoro budeme pripravení predložiť e, určité prechodné riešenia, ktoré ale však neboli dohodnuté, čiže predložiť určitý pragmatický kalendár. No našťastie tento pragmatický kalendár e, konzilium schválilo a tam existujú snáď e, malo by to všetko prebehnúť hladko do roku 2011, kým sa vlastne akože kvázi bude čakať na prechod tých základných e, práv do tých právnych ustanovení aj v, v, pre finančnú perspektívu a dojde k medziinstitucionálnej dohode. Ale ja som si istý, že, alebo som si vedomý, že tieto dva dokumenty sú podstatné a sú veľmi potrebné, musia prejsť vnútornou diskusiou na komisii. To je teda zmluva, ktorú predloží rada po schválení parlamentom a budú sa tam musieť vyriešiť otázky viacročného rozpočtovania. Uh, a potom je tu tá medziinstitucionálna dohoda, ktorá by mala predstavovať aj príležitosť e, zabezpečiť medziinstitucionálnu dohodu o tom, ako zabezpečiť väčšiu flexibilitu v tých e, existujúcich nástrojoch, ako je Fond Solidarity, Globalizačný fond a Fond e, Flexibility, aby to bolo dostatok v tomto prostredí veľmi, veľmi, veľmi, veľmi úzkých marží, ktoré v súčasnosti máme v, v súčasnej perspektíve. Ehm, myslím, že to vlastne už uväznilo aj v mojom predslove, že by som bol radšej, keby tieto naše páky šli e, trošku vyššie na hranice marží, lebo inak sa nám nepodarí e, zabezpečiť doplňujúce potreby. Viete, že sme modifikovali, či doko, dokonca takmer revidovali finančnú perspektívu trikrát a rok 2006 e, bolo cvičenie, na ktoré by som chcel čo najskôr zabudnúť. Chajme. Ďakujem pekne. Rajmer, ešte sa chceš do niečo spýtať? Nie? Tak je to v poriadku. Pán eh, podpredsednička Juta Haug má jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Agentúry sú často mojou témou. A tak aj teraz. Agentúry nepadajú z neba, my sami ich zriadujeme zákonom a vy, pán navrhovaný komisár, ako odhadujete túto situáciu? Čo si myslíte o tom, že nezávislé agentúry znižujú vplyv na uplatňovanie navrhovaných politík. Ak si myslíte, že je to tak, ako by sa to malo eh, riešiť. No a porozmýšľame o tom, ako urobiť prácu týchto agentúr efektívnejšou a to sa netýka iba našej agentúry, ale aj rôznych ďalších agentúr. No a potom, akým spôsobom by ste chceli podnietiť európske regulačné orgány, aby efektívnejšie využívali finančné prostriedky. Možno všetky tieto agentúry by mali byť pod kategóriou v nasledujúcom období? Ďakujem, pán Valovský, dve minúty. Nuž, čo sa týka eh, rozvoja agentúr, to boli decentralizované agentúry a často to bolo také ad hoc rozhodnutie, aj keď od roku 2004 spolu aj s vašou účasťou mali sme eh, aj dopadovú štúdiu eh, k pre nové agentúry, ktoré sa tvorili. A čo sa týka rozpočtového rozmeru, toho, ako sa to bude, mohlo by diať v budúcnosti, mohli by Nemalo by to byť viac z hľadiska nákladov s výnimkou troch nových agentúr, ktoré vyplývajú z, zo správy Dela Roziera. Tých, to by nemalo byť Takže to samozrejme, že boli aj prostriedky, ktoré boli na e, dohľad finančných, nad finančnými trhmi, čo bolo dôsledkom e, skupiny Dela Roziera. A čo sa týka sladiska manažmentu, vieme o tom, čo chýba, aké sú tam tie parametre, pri posudzovaní alebo riadení týchto agentúr a to už bolo aj v oznámení komisie z minulého roku a teda v následnej e, správe tá no, medziinstitucionálna skupina bola vytvorená preto a pani Hauk je v tejto skupine z, z titulu jej záujmov a jej e, vedomostí. Takisto aj pani Jensen je súčasťou tejto skupiny, takže my sa v rámci tejto medziinstitucionálnej skupiny musíme stretnúť, aby sme e, riešili to tzv. tie nedostatky e, v riadení agentúr. Ale mm, myslím, že jedným zo záverov, a to bola aj myšlienka, ktorá pochádzala práve od parlamentu, že Jeden zo spôsobov, akým sa dá zabezpečiť Európsky, Európsky rozpočet flexibilnejším, je znišiť napríklad počet kapitol e, aby, počet okruhov, teda, aby to boli e, flexibilnejšie, aby to celé bolo frek, e, flexibilnejšie, avšak to je proti určitým niektorým zase ustanoveniam alebo subkapitolám v jednotlivých okruhoch. Predseda, ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo pánovi Alvarovi, ktorý je podpredsedom liberálnych demokratov pán e, navrhovaný komisár. E, predseda Barroso e, načrtol svoj hlavný program a tam boli dve, ostat, dve priority jedný z ostatných. Jedna vec bola preriešiť otázku finančnej krízy a ďalšia bola otázka rozvoja a tieto veci sa týkajú rozpočtového výboru. Čo sa týka boja proti finančnej kríze, ja by som chcel počuť, aký máte vy osobný názor na Európsky globalizačný fond. Považujete ho za úspech? E, z hľadiska toho mechanizmu spolufinancovania je to teda správny princíp a, a, a kým sme to, ak to budeme mať v budúcnosti, či budeme mať to mať osobitnú rozpočtovú položku, e, Takže to by som chcel spýtať z hľadiska výskumu a vývoja som sa chcel spýtať, e, lebo viem, že vlastne v rámci toho 7. E, rámcového programu, akým spôsobom je lepšie zabezpečiť sledovanie prostriedkov, akým spôsobom, alebo ako efektívne sa využili prostriedky do, tohto, eh, do týchto programov na podporu vedy, že či to boli dobre vynaložené prostriedky. Predseda, ďakujem pekne. Pán Levandovský, máte dve minúty. Eh, samozrejme, že globalizačný fond bol vytvorený v podstate reagoval na určité hrozby z výsledkov francúzského referenda, nie aby reagoval na výsledky, dôsledky finančnej krízy. Nuž, ale teraz e, práve sa presúva týmto, týmto smerom aj v súvislosti so zabezpečením zamestnanosti a my sme diskutovali o globalizačnom fonde, e, napríklad e, sa o tom diskutovalo, keď firma Dell presúvala prostriedky, dostala prostriedky z tohto fondu a potom sa vysťahovala z Írska a potom takisto aj v mojej krajine bol prípad e, verejných peňazí, ktoré podporili súkromnú firmu, ktorá sa potom vysťahovala z Polska. Čiže otázka modifikácie globalizačného fondu, to bola otázka znižovania vlastne určitých eh, podmienok, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie existencie toho globalizačného fondu. To znamená, že je potrebné vytvoriť väčší rámec eh, a viac prostriedkov tam zabezpečiť, aby to bolo dostupné vtedy, keď je to potrebné. No, ale ja si potom myslím, že to, sú také, to je taký diskretný eh, prostriedok a potom kto prv príde ten prvý, dosiahne, dostane prostriedky a myslím si, že sú tu rôzne priemysle v Európe, vrátane napríklad loďarského priemyslu v mojom rodnom meste Gdaňsku, ktoré zatiaľ aj tak neboli schopné zatiaľ objaviť prostriedky z globalizačného fondu alebo si nenašli svoju cestu a vlastne to bola chyba, pretože to boli um, veľké z, pretože sa to týkalo veľkého prepúšťania, vlastne sa by sa to bolo, by sa te, tento priemysel kvalifikoval na príspevok z globalizačného fondu. Čiže bolo by dobré, aby sme našli také flexibilné prostriedky, a to by už teraz malo byť aj v revidovanej inštitúciálnej dohode, ale myslím, že by ste mali by položiť to ako doplňujúcu otázku, lebo už mi vypršal môj čas dvoch minút du predseda, ak je cieľom globalizačného fondu zabezpečiť globalizáciu populárnu vo Francúzsku, tak to sa určite nepodarilo tomuto fondu. Pán Alvaro ešte môže položiť doplňujúcu otázku. No, že je to fajn, že máme ešte možnosť položiť doplňujúce otázky. Samozrejme, že mnohí sa dívali na globalizačný fond, že by bolo treba navýšiť ho o 10%. A čo sa týka budúcnosti, chcel by som vedieť, alebo sa to týka budúcnosti, akým spôsobom bude alebo nebude protirečení s Európskym sociálnym fondom, pretože tie prostriedky sa tam potom presúvajú, vy tie postupy poznáte lepšie ako ja. Š, ale ja by som, ešte by som chcel, keby ste sa viac venovali otázke vedy a výskumu, ktorú som položil ešte predtým. Ďakujem pekne, pán Levandovský. Nuž, ja sa musím e, dotknúť otázky výskumu vývoja. Častočne sa o tom diskutovalo aj z hľadiska um, ehm, po, uhlu pohľadu na celý tento postup, ale to je tieto, tieto, obe tieto veci tvoria veľkú váhu v budúcom rozpočte boli tu rôzne návrhy, že ten rozsah financovania sa navrhovalo taký než, väčší, než sme si mohli vôbec dovoliť, ale to sú dve veľmi veľké, ťažké váhy, tieto dve e, veci v rozpočte v porovnaní s rôznymi inými oblastiami, ktoré sú e, menšie, men, majú menš, menšieho rozsahu v porovnaní s e, výskumom predseda. Ďakujem pekne. Pani Helga Trupel, chcete ešte sa vrátiť a položiť otázku?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 Ano ja by som sa ešte chcela vrátiť e, k niektorým z vašich vyjadrení v parlamente počas posledného legislatívneho obdobia, kde ste uvádali, že životné prostredie e, ide proti ekonomickému, ekonomickej obnove. Čiže ak e, by to takto bolo, tak by to malo vlastne vplyv na nové rozpočtové línie. A myslím si, že už máme dôkaz, že to presne je naopak, že sme veľmi schopní alebo alebo darí, sa nám darí tým, že pomocou zelených technológií sa bezpečujú sa nové pracovné miesta a tým vlastne dochádza k obnove hospodárstva. Preto som sa chcela spýtať, či by ste chceli zmeniť svoj názor. Predseda, ďakujem pekne. Pán Levadovský, máte dve minúty. Congratulations on your way of preparing, but... Myslím si, že čo sa týka pozadia a príprav sú, ide tu o tri veci. Áno, v minulosti som obhajoval istý problém, ktorý môžeme pomenovať ako uhlíkové hospodárstvo. Možno aj moja krajina sa tohto týka. My v Poľsku sme veľmi proeurópsky, lenže vidíme tu jeden všeobecný problém, ktorý súvisí s klímou, ale naša výroba elektrickej energie závisí od uhlíkových alternatív. Máte pravdu, keď ste spomenuli, že teraz pred nami stojí šanca, že je možné kofinancovať hospodárskú obnovu novými technológiami, novým spôsobom ukladania uhlíka alebo splyňovania. Myslím si, že takáto zmena Eh, viedla aj k zmene k môjho stanoviska. Súhlasím s tým, že zelený priemysel je jedným z najlepších prísľubov pre eh, zlepšenie osudu Európy do budúcnosti a myslím si, že áno, vyrastá takéto smerovanie z environmentálnych argumentov. Rozumiem tomu, pretože teraz vidím aj v Poľsku vážne úsilia vyrovnávať sa s tým, čo sa deje z Euró- v Európskej, Európskej únii a vyrovnať sa is, istým spôsobom s dedictvom uhlia a so špinavými technológiami. Uznávame, že uhlie je špinavá technológia a je to pre nás šanca prejsť na plyn a týmto prispieť k ekonomickej hospodárskej obnove. Je to aj lekcia pre mojich krajanov, že áno, tu spočíva šanca. Ďakujem. Pán, hovorí pán Lamasur, ako hovoríme o týchto témach. Prvé úložisko uhlíka, ktoré by malo byť vo Francúzsku, eh, odohrá sa to ako historický moment a bude to v oblasti, kde mám práve ja svojich voličov. E, ďalší rečník hovorí, vážený pán nominovaný komisár, hovorili ste o reforme v Poľsku, počúval som vás, o tom, čo sa hovorilo vo vašej krajine, o súťaživosti, o tom, čo sa dialo v minulosti. Ako vnímate súťaž na liberalizovanom trhu a ako to súvisí so štátnou pomocou? Ako vnímate rozhranie medzi európskymi zákonmi o súťaži a štátnou pomocou. Na druhej strane, najmä čo sa týka reštrukturalizácie niekoľkých rezortov v tejto, v tejto oblasti. Aby ste nám mohli povedať, čo si myslíte o štátnej pomoci. Odpoveda pán Levandovský. Nuž, je to isté laboratórium. Poľsko, moja domovská krajina, bola zasiahnutá naplno, čo sa týka lodierského priemyslu. Mali sme troje, troje veľkých lodeníc, ale veľmi silnou konkurenciou a takisto prispením e, zákonov o súťaži Európskej únie síce sme súhlasili e, s logikou týchto zákonov a s logikou súťaže a konkurencie, ale nie je možné vybudovať uh, pozíciu, ktorej by ste boli konkurencieschopní s pomocou verejných peňazí. Nie, tak sa to nedá. Pretože to by potom bola posunutá, skreslená súťaž, skreslená konkurencia, deformovaná konkurencia a nie je skutočná. Lenže rozumiem aj tomu, že je mimoriadne ťažké okamžite za krátky čas sa úplne zmeniť a prejsť z bývalých priemyselných vzťahov v hospodárstve k novej Európe. Myslím, že mnohé roky sa niečo budovalo a za krátky čas sa to nedá hneď zmeniť. Takže preto som hovoril o laboratóriu hospodárskej súťaže, A to teraz pozorujeme v prípade polských lodeníc. Ďakujem za odpoveď, hovorí pán Lamassur. Slovo má pán Paveska, ktorý práve prišiel. Máte slovo na jednu minútu, pán Koval. Paviel Koval. Ďakujem za slovo, vážený pán kandidát na komisára. Rád by som sa vás spýtal na zahraničnú politiku Európskej únie. Mohli by ste nám poskytnúť váš názor, koľko financí bude potrebných na služby vonkajších aktivít. Po Lisabonskej zmluve je to veľmi dôležitá téma a samozrejme financovanie Európskeho partnerstva je ďalšou dôležitou témou, ale buďme úprimní, Neveľa peňazí sa venovalo za ostatné roky do tejto oblasti a mohli by ste nám preto poskytnúť váš názor, ako vidíte túto záležitosť a kde si myslíte, že by malo byť ideálne financovanie východného partnerstva aj Európskej služby pre vonkajšiu činnosť? aby sme napríklad mohli konkurovať e, ruským vonkajším činnostiam v istých krajinách. Pán Lepandovský, máte slovo na dve minúty. Čo sa týka okruhu, rozpočtového okruhu alebo kapitoly, o ktorom hovoríme, bol to, bola to záležitosť vyjednávaní z minulých rokov. Je to, hovoríme o štvorke. Rozpočtový okruh číslo 4 bol naozaj zložitý na vyjednávanie, pretože súvisí s mnohými novými úlohami, ktoré sa nedali zapasovať do rozpočtu na bežiaci rok. Nejde len o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, o Kosovo, o Palestínu. Sú tu aj ďalšie veci, ktoré potrebujú odfinancovať, potreby, ktoré vznikli a potrebujú financie. Čo sa týka východného partnerstva, Pôvodne to bol cieľ, ktoré sa mal dosiahnuť bez toho, že by mu bolo pridelené príslušné množstvo financií. Čo sa týka politiky susedstva, máme 60 miliónov eur na východné partnerstvo, ale tento obnos nepochádza z nových finančných zdrojov. Je to obnos, ktorý sme získali prerozdelením marže. Odtiaľ prichádza 60 miliónov eur pre východné susedstvo, pre východné partnerstvo. Myslím si, že to je dosť veľká zemepisná oblasť a tam treba využiť peniaze múdro. A ak chceme distribuovať viac peňazí, prideliť viac peňazí, musí to byť mimo rozpočtu EU 2010 a v roku 2010 a 2011 nemáme mož- možnosti extra financovania. Financovania navyše, pretože v tomto rozpočtovom okruhu alebo kapitole nemáme už rezervu. Nie je možné náhle zvýšiť počet alebo množstvo peňazí, ktoré sú k dispozícii, ale Využite peňazí, ktoré už sú pridelené, o tom viete asi vy viac ako ja. Pán Koval, máte doplňujúcu otázku? Nie. Odpovedá pán Koval. Pán Lamasuch vyzýva pani Michajlovu Nemsky, ktorá má teraz slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán Levandovský, pán Ložovič už takmer vyčerpal obsah otázky, ktorú e, som sa chystala položiť ja. Napriek tomu ju položím. Povedali ste, že komisia naozaj preskúma finančnú pravidlá vo svetle novej Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Mohli by ste nám povedať aspoň približne, kedy táto revízia prebehne? A po druhé, moja otázka je, aký je váš názor na vašu úlohu, úlohu komisára v dialogu s parlamentom a radou v oblasti spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky. Ďakujem. Ďakujem za otázku. Pán Levandovský, máte dve minúty na odpoveď. Nebudem opakovať to, čo som už hovoril o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť. Nie je to jednoduchý problém pre revíziu finančných pravidiel. Myslím si, že to bude musieť byť e, veľmi rýchla revízia v porovnaní s vyhlásením 17 parlamentu, nedávny, nedávne vyhlásenie k rozpočtu na rok 2010, ktoré vydal Európsky parlament, vyžaduje, že všetky záležitosti, ktoré sa týkajú finančných revízií, e, musia byť riešené v rámci trojročných finančných perspektív, ale takéto explicitné vyjadrenie nerieši revízie, ktoré sú urýchlené alebo v zrýchlenej procedúre. Aby sme mohli e, dokončiť úlohu ktorú máme do konca apríla a naozaj odštartovať túto Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, musíme sa uchýliť k tejto zrýchlenej procedúre bez ohľadu na to, že sú proti tejto zrýchlenej procedúre námietky, ja o nich viem. Skutočný problém už tu bol opísaný. Ide tu o to, že by to mala byť nezávislá inštitúcia, ktorá by sa mala venovať finančným pravidlám a mala by byť zodpovedná za administratívne výdavky, ale prevádzkové výdavky by mali byť, a teraz hovoríme e, paralelne aj s pani Ashton, ktorá takisto často odpoveda na tieto otázky a preto by som rád si nechal otvorené pole, ale vrátim sa k tomu, čo som hovoril o prevádzkových výdavkoch. Tieto by mali byť pod kontrolou komisie a mali by byť súčasťou rozpočtu komisie. To najdôležitejšie, čo sa dá povedať, je, že oba typy výdavkov, administratívne a prevádzkové, vždy e, treba skladať účty parlamentu a vždy treba žiadať o absolutórium. Toto je inštitúcia, ktorej sa skladajú účty. Ďakujem. Pán Lamasur vyzýva pána Keofina, aby položil otázku v mene socialistov. Všetci vieme, že rozpočtové zdroje Európskej únie nie sú dostatočné, keď ide o financovanie rozvoja európskeho hospodárstva v kríze a takisto v postkrízovom období pravdepodobne nebudú stačiť. Predtým, než EÚ urobí maximum, aby zakrylo všetky medzery a získa všetky možné zdroje, um, je tu ešte jeden smer a to zvýšiť zapojenie Európskej investičnej banky. Politické návody komisie pána Barosa volajú po zmiešaní európskych fondov a požičiek od európskych bank v rámci existujúcich nástrojov. Pán Levandovský, aká je podľa vás hranica participácie Európskej investičnej banky v rozpočtových záležitostiach EÚ? Čo hovoríte o tom, či pán Barroso naozaj má realistické odhadnutia toho, aké by mohli pomôcť banky a aký, aký mocný bude tento nástroj aj v oblasti výskumu malých a stredných podnikov a aké ďalšie nástroje by sa dali využiť na zjednodušenie prístupu k štrukturálnym fondom a dlhodobom investovaní, pretože pán Barroso sa rozhodol nevytvárať nové nástroje. Vidíte vy nejaký priestor? Ďakujeme za otázku. Pán Levandovský, máte priestor dvoch minút na odpoveď. Hlavnou odpoveďou na ekonomickú krízu je plán hospodárskej obnovy Európy. Tento nástroj súvisí aj s financovaním a 5 miliard eur sa týka balíčkov, motivačných balíčkov, ktoré dostanú jednotlivé národné štáty na obnovu ekonomiky. Ale čo sa týka vašej otázky, Treba tu zároveň spomenúť aj dostupnosť európskych fondov, všeobecnú dostupnosť. Napríklad rozhodnutie vyplatiť viac ako 60 miliard eur ako riešenia krízy. Čo sa týka úlohy Európskej investičnej banky, jej zástoj stále rastie, je stále významnejší, zvyšuje sa jej kapitalizácia a snažíme sa zvýšiť tak kapitalizáciu ako kapacitu, pretože malé a stredné podniky by mali mať prístup k pôžičkám. Vieme, že tieto podniky sú istými sprostredkovateľmi a v rámci bankového systému sú takisto sprostredkovateľia, ktorí profitujú z poskytovania pôžičiek. A títo sprostredkovateľia niekedy dostávajú isté prostriedky, sú tu vzťahy na základe kontraktov, ale myslím si, že by sa tu dal ušetriť objem 75 eh, miliónov eur ročne, že by to malo vyrovnávací účinok vyše 200 miliónov eur, pretože tu existuje toto vyrovnávanie, tento efekt páky. Čo sa týka nových finančných nástrojov, želal by som si, aby boli integrované do súčasného systému a aby rozširovali možnosti európskeho rozpočtu. Ďakujem. Ako to chápem, ja, pán Barroso požiadal pána Kandasur, ktorý je pôvodným riaditeľom Medzinárodného menového fondu, aby navrhol, ako Európska investičná banka lepšie by mohla financovať záležitosti mimo EÚ. Chcete zodpovedať aj na túto otázku na jednu minútu? Chcete využiť tento priestor? priestor? Úloha Európskej investičnej banky, ak sa naozaj zvyšuje, pán Levandovský ako by ste zamedzili vytváraniu paralelného rozpočtu k rozpočtu EÚ, pretože sa zdá, že kladieme príliš veľa úloh na plecia paralelných systémov, napríklad súkromných, súkromných systémov. Rozpočtová politika Európskej únie by možno bola takýmto paralelným rozpočtom a vyžadovala by takéto niečo. Čo si myslíte o transparentnosti takýchto fondov, ktoré sú mimo rámca európskeho rozpočtu a ktoré sa týkajú Európskej investičnej banky? Ďakujem za otázku. Odpoveď, pán Levandovský, máte dve minúty. Úloha EIB je istým nástrojom e- Medzinárodného fondu pre Európu a týka sa európskych investícií, ktoré poskytuje Európska investičná banka. Ak má takéto niečo byť účinné a fungovať, potom je nutné zapojiť aj granty alebo prostriedky z komunálnych rozpočtov. Ak hovoríme o transparentnosti, treba pamätať na to, že tu ide o verejné prostriedky, že tu ide o kontrolu verejných výdavkov a kultúra kontroly verejných rozpočtov a prostriedkov je rozličná v rozličných krajinách. Napríklad v Polsku máme PPP, verejno-súkromné partnerstva, ktoré veľmi dobre nefungujú, pretože voči nim existujú predsudky. Kombinácia súkromného kapitálu a verejných prostriedkov vytvára problémy vrátane korupcie a podvodov. A to je dosť ťažké zvládnuť pre krajinu, ktorá má celú administratívu a úradníkov nastavených inak, historicky inak. Keď chceme rozšíriť naše možnosti jediným spôsobom je prostredníctvom nových finančných nástrojov a zapojením Európskej investičnej banky, ktorá je jednou z zásadných nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Ďakujem za odpoveď, pán Levandovský. Otázku kladie pán Gottmanis. Nech sa páči jedna minúta. Chcel som sa spýtať pána Levandovského, ako završiť štrukturálne fondy a perspekt, finančnú perspektívu do roku 2016 45 eh, mi, miliard je suma, ktorú členské štáty možno nebudú mať záujem na miesto 95% z 92,8 milióna, o ktorom sa hovorilo pôvodne, o tejto sume sa hovorilo pôvodne. Hovoríme tu o 16 milión, no, biliardách, ktoré tvoria rozdiel medzi týmito dvoma sumami. Zdá sa mi, že členské štáty nesplnili to, čo sa žiadalo v nástrojoch, nástroj, ktorý sa nazýva finančné perspektívy. Existuje tu zlaté pravidlo, existuje tu tlak globalizácie a treba sa skôr venovať mu to, alebo sa skôr treba obrátiť späť na členské štáty. Mne to nie je jasné. Čo tu je európanské? tejto otázke. Ďakujem. Dve minúty, pán Levandovský. Záväzky tu sú a ukazuje na to, že politické sľuby neboli naplnené. No, teda sa nám nepodarilo dosiahnuť naše ciele pri tomto druhu politiky hlavným zdrojom nezaplatených záväzkov bude kohezná politika. Pre niektoré krajiny to bude N plus 2, pre iné to bude N plus 3. Nemôžem sa teraz zaviazať. Samozrejme, je to veľmi dobre známy problém, že po recyklovaní peňazí bude situácia iná. Je to veľmi ťažké vzhľadom na hospodárskú krízu a takisto vzhľadom na deficity rozpočtov. Takže buď budeme mať recyklovanie, alebo presuny prostriedkov. Takže vy tu hovoríte o nejakých 16 miliardách. Samozrejme, musíme sa dohodnúť, akým spôsobom budeme niektoré obálky zlepšovať ale neočakávajte teraz odo mňa, prosím vás, a to je kolegelieta zo strany komisie, aby som vám dal svoj záväzok a povedal vám presne, ako budem riešiť veľmi dobre vyčíslený a veľmi dobre vyjadrený problém. Ďakujem veľmi pekne. Pán Godmanis, máte ešte jednu minútu. No a druhá e, otázka sa týkala budúcnosti. Pri reagovaní na krízu e, komisia zvyšila zaplatené preddavky pre koheziu. Napriek tomu by tu mohol byť ešte určitý problém e, s rozpočtovým výborom a regionálnym výborom, e, pretože banky majú problémy, vlády majú problémy. A niektorí žiadajú, aby sa podiel spolufinancovania členských štátov znížil. A musím povedať, že ten tlak tu bude veľmi veľký. Ak sa pozriete dnes na situáciu, tak zistíte, že eh, rozdiely medzi krajinami sú 350% a v oktobri bolo oneskorenie 20%. Keď eh, tlak bude veľmi vysoký a členské štáty nebudú mať finančné prostriedky na spolufinancovanie, budeme zvyšovať predávky alebo budeme znižovať e, podiel spolufinancovania alebo Európska únia, Európska komisia. Prevezme na sebe tento deficit, alebo ako sa to bude riešiť. Ďakujem veľmi pekne, pán Levandovský, máte jednu minútu. Takzvaný presun prostriedkov a zrušenie záväzkov na jednej strane, teda a recyklovanie alebo presun prostriedkov. Na druhej strane musím povedať, že nie som úplne za zrušenie, úplne zrušenie spolufinancovania vzhľadom aj na stanovisko rady. Toto nebude vôbec možné. Nebude to možné vôbec urobiť. Bude teda lepšie zamerať sa na predavky pre ďalšie opatrenia Máme tu dve kola. Prvé kolo bolo v roku 2008 a druhé kolo bolo v roku 2009. Mali by sme porozmýšľať nad tým, ako zvýšiť dostupnosť prostriedkov z kohezného fondu. Pretože to by mal byť prostriedok boja proti kríze. Mali by sme sa pozrieť na to, čo je realizovateľné a politicky priateľné. Ďakujem veľmi pekne. tak či onak. Pokiaľ ide o rozpočet, pohybujeme sa tu v kruhoch, v cykloch, pretože členské štáty sa musia rozhodnúť, či budú robiť to, čo robia cez národný rozpočet alebo cez rozpočet Európskej únie. A to bude jeden z najväčších problémov, ktorý budeme musieť spolu vyriešiť. teraz e, výbor e, pre polnospodárstvo a pre regionálny rozvoj požiadali tiež o slovo. Je tu pán Di Castro v mene svojho výboru a má 5 minút k dispozícii. Jedna minúta na otázku, dve minúty na odpoveď a potom pán Di Castro bude mať ešte ďalšiu minútu na doplňujúcu otázku. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda Lamasur. Chcel by som sa poďakovať mene eh, Výboru pre polnospodárstvo a regionálny rozvoj, že nám dali šancu položiť eh, dnes otázky. Pán nominovaný komisár, budúci tvar Európskej únie ovplyvní aj ďalší rozvoj po roku 2013. Často hovoríme o tom, že treba znižovať e, zdroje znižovať výdavky. Toto sa objavilo aj v neoficiálnych dokumentoch, ktoré boli rozdané v posledných týždňoch. Táto možnosť znižovať dostupné finančné prostriedky je v rozpore e, s riešením e, dvoch núdzových situácií, ktoré máme v polnospodárstve. Ide o bezpečnosť potravín a bezpečnosť životného prostredia. Keď sa pozrieme na túto krízovú situáciu, musí nám byť jasné, že bez zásahu spoločnej pohospodárskej politiky možno minieme viac peňazí a takisto vytvoríme deformácie jednotného trhu. V USA v posledných rokoch sa zvyšovali výdavky v sektore. Sú vyššie ako 120 miliard eh, dolárov za minulý rok. A to boli iba výdavky na národné programy. Eh, samozrejme, my máme 2,5 milióna farmárov v celej Európe pardon, 2,5 milióna farmárov v USA v porovnaní s 10 miliónmi farmárov v eh, Európskej únii. To je teda obrovský rozdiel. Čo si vy teda myslíte o tom, ako by sa mali venovať finančné prostriedky spoločnej hospodárskej politike v budúcnosti? Vzhľadom na to, že Európska únia míňa menej ako 1% e, na polnospodárstvo, teda čo je o mnoho menej ako míňa USA. Ďakujem veľmi pekne, pán Levandovský. Dve minúty. Máte pravdu, ale na rozdiel od toho, čo si myslí verejnosť, výdavky na polnospodárstvo sú nižšie ako 1% HDP, dokonca sú nižšie ako 0,5% HDP. A musím povedať, že to je len komunálna politika, predovšetkým e, v nových členských štátoch, e, ktorá vedie k týmto rozporom e, medzi skutočnými priamými platbami a vnímanými priamými platbami. Takže nie je to teda to 1%, to je dokonca menej ako čo ja očakávam je určitá predpríprava poľnohospodárskej politiky, tak ako sa robilo aj v roku 2000 na roky 2007 až 2013. To bola tá slávna dohoda medzi Francúzskom a Nemeckom o budúcnosti spoločnej polnospodárskej politiky. A takúto istú predprípravu by sme si mali urobiť aj teraz, pretože v hlavnom meste štátu, odkiaľ pochádza pán Lamassur, sa stretli ministri polnohospodárstva a mnohí z nich sú pomerne dobre organizovaní v Európe, čo tiež sa líši od názoru verejnosti, pretože skutočne väčšina farmárov, ale aj ministrov je za kontinuitu spoločnej polnospodárskej politiky. Mali by sme ju upraviť. Jednou z takýchto úprav je krížové plnenie a mali by sme zobrať do úvahy viac environmentálnych e, otázok pri poskytovaní finančných prostriedkov. Modulácia by pravdepodobne mala byť súčasťou riešenia problémov poľnohospodárstva, ale neviem si úplne predstaviť, že by došlo k prenosu e, všetkých týchto zodpovedností, aj pokiaľ ide o rozpočet na národnú úroveň. Ďakujem. Chcete sa ešte vrátiť, e, pán de Castro. E, ďakujem veľmi pekne za vašu odpoveď. E, vzhľadom na to, čo ste povedali na konci, chcel by som sa vás opýtať, či súhlasíte s tým, že kedy sa to opäť prenieslo na národnú úroveň. E, prinieslo by to deformáciu hospodárskej súťaže? Ďakujem veľmi pekne. Pán Levandovský, máte jednu minútu. Áno, to bol jeden z argumentov, a my sme boli proti prenosu týchto zodpovedností na národnú úroveň. Je to veľmi zložitá záležitosť a je to veľmi zložité aj v oblasti regionálneho rozvoja. Mali by sme tu mať e, územnú koheziu, tak ako sme mali aj pred týmto plánom, ktorý momentálne prebieha. A modulácia áno, ale pokiaľ je o ten prenos, opätovný prenos národnú úroveň, tak proti tomu mám námietky. Predseda, ďakujem veľmi pekne De Castro za to, že ste sa k nám pripojili. Ďakujem vám aj za vaše otázky. Pani Hübner, predsednička výboru pre regionálny rozvoj sa k nám pridala. Rád by som ju tu privítal. A tak ako pán de Castro, aj vy máte právo položím minútovú otázku a potom, keď vám odpovie e, pán Levandovský, môžete položiť doplňujúcu otázku. Dobre, budem sa pýtať anglicky. E, vo vašej odpovedi na otázku číslo 4 hovoríte, že bude nevyhnutné zamerať rozpočet v budúcnosti na dobre identifikované výzvy, ktorými sú klimatické zmeny, konkurencieschopnosť a energetika. Taktiež som si istá, že viete, že reforma Reforma koheznej politiky z roku 2004 sa zamerala práve na tieto výzvy, na konkurencieschopnosť, inovácie, rizika spojené s klimatickými zmenami, energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. Moja otázka je krátka. Moja otázka sa týka toho, prečo predpokladáte, že tradičné politiky nereagujú dobre na budúce výzvy. Chcela by som počuť od vás odpoveď na túto otázku. Ďakujem, hovorí predseda, pán Levandovský. Naša výmena názorov, teda výmena názorov dvoch Poliakov v angličtine, výborne. Nie je to úplne správne, to, čo ste povedali. Už vo svojom úvode som povedal, že nie všetko tradičné je staromodné alebo zastarané. Musíme nájsť rovnováhu medzi inováciami a využívaním existujúcich vedomostí. A to sa týka aj koheznej politiky. A vrátanie správy koheznej politiky na viacerých úrovniach. To pomáhalo e, zvýšiť kvalitu programov na miestnej regionálnej národnej úrovni. Na to nesmieme zabúdať. Učili sme sa tým, že sme jednoducho pracovali na týchto programoch a projektoch v strednej a východnej Ur- Európe. Došlo k posunu paradigmy a pri posudzovaní koheznej politiky si musíme uvedomovať, že nejde iba o prerozdelenie, ale aj o využitie potenciálu jednotlivých regiónov. Nejde len o prelamenie bariér, ale ide aj o využitie potenciál jednotlivých eh, regiónov. Teda nie je nič zlé na tomto posune paradigmy, ale musíme mať na zreteli konkurencieschopnosť, zelenú ekonomiku, ktoré sa už zohľadnili aj v rámci tzv. lizbonizácie koheznej politiky, ale musím povedať, že to vôbec nie je v rozpore s pojmom e, územnej kohezie, ktorá sa objavila v Lisabonskej zmluve. Mám veľmi krátku pripomienku. Som naozaj veľmi vďačná za váš predpoklad. Je iný, než som si myslela. Takže vy koheznú politiku považujete za modernú politiku. Chcem vám iba pripomenúť, že ste podporili prípravu novej finančnej perspektívy. A takisto by som chcela, aby ste vedeli, že väčšina aktivít, ktoré potrebujeme v kontexte klimatických zmien, si vyžaduje aktivity aj na miestnej a regionálnej úrovni. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Hübner. Takže teraz sa vrátime k členom rozpočtového výboru. A jednu minútu dávam slovo Jose Manuelovi Fernancovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o otázku klimatických zmien, treba ukázať solidaritu. A je škoda, že európsky vodcovia neprišli s ničím pre parlament. Majú fond pre chudobné krajiny sveta, ktorý e, má pomôcť týmto krajinám riešiť problémy do roku 2012. Ale Európa by nemala zabúdať na svoje vlastné stanovisko a pozíciu v tomto všetkom. Nemyslíte si, pán nominovaný komisár, že pokiaľ ide o vedecký výskum a pokiaľ ide o pilotné projekty, že európske krajiny nechcú zaostávať konkurencieschopnosti a keď chcú spojiť klimatické zmeny s konkurencieschopnosťou. Nemyslíte si, že už teraz by sme začali, mali začať investovať a mali by sme e, zintenzívniť naše programy v tejto oblasti? To bude mať určite pozitívny účinok aj na viacročné rámce a programy. Ďakujem pekne za otázku, hovorí pán predseda. Nech sa páči, pán Levandovský, máte dve minúty. Výskum a verejné výdavky na výskum majú zmysel, ak je to transparentné a keď to prebieha komerčne životoschopnom prostredí. Mali by to byť patenty a inovácie, ktoré majú schopnosť prežiť aj po ich zavedení. Pokiaľ ide o obie verejných výdavkov na výskum, nezaostávame za ostatnými krajinami, ale čo chýba, je vôľa verejného sektoru. To bolo vidieť na fiasku programu Galilea, ktorý sa kedysi považoval za verejno-súkromné partnerstvo a teraz je to iba verejný projekt, A pokiaľ ide o rozpočet, je tu naozaj veľký otáznik, ako to bude pokračovať ďalej. No a pokiaľ ide o verejné financovanie výskumu, nemalo by ísť iba o objem peňazí, ktorý sa dá na výskum, ale jednoducho by to malo ísť aj o podnikateľskú kultúru a konkurenčné prostredie. Malo by to ísť aj o sociálne prostredie, ktoré treba na zlepšenie konkurencie schopnosti v reálnej ekonomike. Ale vy ste začali druhým problémom a ten sa týka našich záväzkov voči chudobným krajinám. Zdá sa, že teraz je to naozaj sľub členských štátov, aby poskytli 2,5 miliardy eur ročne. Je to naozaj málo peňazí, ale je to 150 miliónov v rokoch 2010 až 2012, eh, ktoré prídu práve z nášho rozpočtu na riešenie týchto problémov. Ďakujem veľmi pekne, pán Fernández. Ešte sa chcete pýtať? Nie? Dobre. Tak teraz pani Balcany. Ďakujem, pán predseda dnes sme počuli viac raz spomínať slovo flexibilita. Samozrejme, flexibilita je nevyhnutná, pretože rozpočet je efektívnejší, keď je flexibilný. Nástroje flexibility, ktoré sú poskytnuté pre rozpočet, nie sú dostatočne silné. To sa zistilo, keď sme museli reagovať na finančnú krízu a keď sa odhalilo, že to nebolo také jednoduché. Ako podľa vás by sa e, európsky rozpočet e, mohol stať flexibilnejším. Ďakujem veľmi pekne, pán Levandovský, dve minúty. E, Toto bol jeden z našich najdôležitejších postojov v vyjadrení, že mali by sme zabezpečiť väčšiu flexibilitu tým rôznym obmedzeniam a dá sa to robiť rôznymi spôsobmi. Ehm, jeden z nástrojov, jeden z, iba jeden z nich sa nazýva nástroj flexibility a ten bol využitý práve pri rokovaniach o e, ročných e, maržách. Naposledy to bolo, myslím, že Lasio Šurian presne vie, ako to bolo, koľko to bolo, 190 miliónov alebo koľko ako flexibilita na rok 2010 Avšak, ehm, čo je dobré na nástroji flexibility je to, že dá sa teda vlastne prevalcovať do ďalších rokov, posunúť do ďalších rokov. To znamená, že tá hodnota flexibility, ktorá už je v tomto eh, nástroji, tým pádom rastie. A my vlastne máme potom možnosť využiť to v ďalších rozpočtoch, ktoré prichádzajú a na rôzne udalosti, ktoré sú neznáme, nielen také nepredpokladané, ale rôzne nové záväzky. Niekedy sú to veci, ktoré sú prekvapujúce tak pre parlament, ako aj pre komisiu. A prichádzajú potom rôzne požiadavky, že mali by sme zabezpečiť presun prostriedkov alebo hľadať nové peniaze, ako napríklad len nájsť 250 miliónov, e, že to tak nie je tak veľa, keby sme mali 220 8 z, rozpoč- z rezerv a potom ďalšiu časť z organizačného rozpočtu a 1 e, miliardu z, um, z Fondu Solidarity. To už by mohlo byť niečo a to by mohol byť práve veľký výsledok uh, rokovaní pre finančnú perspektívu 2007 až 2013, aby mohla pokračovať ďalej a dokonca ešte sa rozšíriť, teda zájsť za obmedzenia alebo za hranice súčasných uh, týchto nástrojov. Frančeska, nech sa páči. No už, um, myslíte si, že je prioritou dívať sa na horné hranice tých kapitol, ktoré sú problematické. Hovorím konkrétne o 1A 4 napríklad. Predseda, ďakujem. Pán Levandovský, nech sa páči. Nuž, no ja tu mám um, na stole, že čo teda bude predstavovať problém v budúcich rokoch. A keď hovoríte o roku 2010, je tu jasný obraz. 2010, eh, kapitola 1 eh, nulová marža, 2 nulová marža, 3A 19 miliónov eur, to prakticky je neexistujúca marža. E, kapitola 4, okruh 4, 1 milión e, marža. Čiže tu prakticky nemáme marže a to sa nebude ani veľmi meniť na bližších rokoch, alebo to nebude rásť, čiže budeme musieť ísť za určitú flexibilitu, pretože inak sa z toho nedostaneme. A je tu ale veľká otázka, akým spôsobom potom budeme pristupovať k revízii, lebo bude práve dobrá príležitosť urobiť revíziu. A síce sme to už revidovali mnohokrát, revidovať finančný rámec, ale zrejme to neboli dobré správy pre okruhy 2, 3, pretože tam bol nedostatok peňazí. Predseda, ďakujem pekne. To, ja si myslím, že toto nulové číslo, alebo toto nule, nula to, je, to sme už dnes popoludní počuli a vlastne ľudia, ktorí práve zachránili Európsky konvent e, a teraz e, osoba, ktorá zachránila Európsky konvent, ma slovo, Belgičan. Ďakujem pekne. E, ďakujem pekne za vaše milé slova, pán predseda, pán navrhnutý komisár. V jednej z vašich odpovedí ste povedali správne povedali, že rímska zmluva hovorila oveľa viac o vlastných zdrojoch, než e, o tom hovoríme dnes. E, pôvodne to boli vlastne príjmy z cieľ, ale teraz, keď hovoríme o vlastných zdrojoch, prakticky hovoríme o zdrojoch, ktoré pochádzajú z národných rozpočtov priamo. A členské štáty e, preto vlastne už majú ťažkosti, keď tieto zdroje musia odísť práve aj, keď sa ocitajú napríklad v finančnej kríze. Lisabonská zmluva má svoje nové, určité nové projekty alebo kladie nové úlohy pred členské štáty. To znamená, že budú ďalšie problémy, e, čiže vlastné zdroje budú vlastne v ústredí celého vášho portfólia alebo vášho úsilia, vašej práci. Ja si myslím, že komisia teraz bude musieť e, hrať tú vedúcu úlohu a budete mu zabezpečiť pre komisiu, že komisia bude robiť niečo aktívne v tejto otázke. When we are talking on, on uh, own resources, keď hovoríme o našich vlastných zdrojoch, tak v podstate tu neustále si pripomíname meno Elena Lamasúra, pretože on vlastne spustil diskusiu o revízii a o budúcnosti e, vlastných zdrojov. Je to aj v pracovných dokumentoch. A vlastne aj vyplývalo no, to z jeho stretnutí s národnými parlamentami. Spomenul som tu už aj počas tohto vypočutia, že diagnóza je pomerne vždy tá istá, ale súčasný systém komplikuje v, je komplikovaný v závere rady z 2005 a v nikdy to nebolo také komplikované s takým obrovským počtom rôznych výnimiek a výnimiek z výnimiek a je to preto úplne veľmi, veľmi vzdialené tej pôvodnej myšlienke vlastných zdrojov a tých 75, eh, 75% závisí od eh, príspevkov členských štátov, ktoré eh, sú priamo napojené na tú mentalitu, že dobre, keď ja dám peniaze, ja si prosím potom z toho niečo mať a peniaze si prosím späť. To je v podstate taká základná pozícia každého štátu. No z hľadiska diagnózy, dobre, je to v poriadku, to je jasné. Ale čo sa týka návrhov, riešení to nie je také jednoduché. Napríklad e, Barozov tým bol pasívny v otázke vlastných zdrojov e, po skúsenostiach komisára Schreiera, ktorý um, urobil tri návrhy ktoré sa týkali daní a bol to konečný návrh, ktorý išiel určitým smerom čistých príspevkov členských štátov, boli tam rôzne návrhy riešení, boli k tomu rôzne uznesenia parlamentu k týmto otázkam aj pod plivom Alena Lamasúra, pretože on bol veľmi presvedčivý v týchto otázkach. A teraz bude mojou zodpovednosťou reagovať v dvoch fázach. Jedna vec bude tá revízia a druhá vec pripraviť nový návrh. Samozrejme, že my musíme pripraviť na stôl nový návrh, ktorý sa bude týkať vlastných zdrojov a musí to byť politicky príchodné. Ja by som toto chcela, aby bolo ústrednou mojou úlohou môjho portfólia, Avšak e, žiaľ, toto je veľká domena jednotlivých členských štátov štátov. keď si spomínam na ďalšie dobrodružstvá, ktoré sme tu mali e, z, z neúspešných diskusí, e, aj v súvislosti s, e, s návrhmi Gordona Browna o daniach sme vlastne stratili amerického spojenca. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Teraz by som dal slovo pánovi Stefanovi Lefolovi. Bonjour, monsieur Lewandowski. Je voudrais vous poser une question suite à... Príjemne popoludne, pán Levandovský. Ja by som chcel naviazať iba na jednu otázku, ktorú sme už teraz počuli. Vaša odpoveď e, ukazuje, že vy e, veľmi dobre rozumiete rozpočtovým otázkam, ale chcel by som vedieť, čo si myslíte o úrovni európskeho rozpočtu. E, mali sme tu už aj otázku o vlastných zdrojoch, na to ste nám už odpovedali. Ale čo si myslíte v skutočnosti? Ehm, ste spokojní s tým, že EÚ má taký oklieštený rozpočet, alebo by ste vy ako komisár chceli taký rozpočet, ktorý by umožnil aj vám byť skutočným hráčom v oblasti vedy výskumu životného prostredia v budúcnosti. Ešte jednu malú vec k, život, k polnospodárstvu. Vy ste hovorili o dobrovoľnej politike modulácii a aby sa to nevrátilo späť na národnú úroveň. Podporujete teda e, kofinancovanie v dvoch pilieroch? E, predseda, ďakujem pekne. Pán Levandovský na dve minúty. Nuž, e, pre niekoho, kto má rozpočtový portfólio, je to určite dobre, keď vstúpiť do tejto úlohy, ale ja musím vziať do úvahy aj tú skutočnosť, ktorá je okolo mňa. A to je situácia postkrízovej Európy, či Európy ešte v kríze. Preto sa snažím byť realistickým. Jednoducho nemôžeme zabezpečiť rovnaké rovnaký, e, alebo zabezpečiť rovnaký výsledok toho, ako to bolo navrhované s komisiou v roku 2004, vtedy tú obálku, aby to bolo to isté v 2009. Tieto čísla nemôžu byť vzdialené, musia byť oveľa bližšie tieto čísla. Teraz je to aj v parlamente v rámci e, čítania parlamentom snáď tam bude menej pozmeňujúcich návrhov s hviezdičkou, pretože budeme potrebovať potom viacej e, postupov, ktoré asi pôjdu aj do smerovacieho konania. Čo sa týka re- realistického prístupu, je to tak, že musíme postupovať s tým, aby sme zabezpečili zdroje v kontexte potrieb. A to je ten paradox e, mať Európu, ktorá nebude mať menej peňazí, ale sú tu rôzne e, veci, ktoré mm, hovoria na lebo vlastne v rámci tých, týchto krízových a protikrízových balíčkov toto to všetko vlastne len navyšovalo, navyšovalo veľmi rýchlo verejné um, čerpanie prostriedkov a potom hlavný rozpočet vlastne bol čiastočne zindexovaný. A potom otázka je tu taká, že vždy je jednoduchšie e, znížiť príspevok v e, tomto spoločnom rozpočte než na národnej úrovni, pretože tam sa to pretože v každom členskom štáte každý má demokratickú zodpovednosť za to, ako sa prostriedky použijú. Takže ja musím byť veľmi realistický v tomto. Interrogation, oui. Est-ce que ça signifie que vous serez plutôt du côté des chefs d'État pour être réaliste ou plutôt... No už e, dobre hovoríte, že ste realista a teraz budete stať pleca pri pleci s premiérmi jednotlivých členských štátov alebo budete obhajovať ten európsky postoj? To je e, jasná otázka na vás, pán Levandovský, priama e, odpoveď. Nuž, ja by som bol rád, keby sme mali oveľa väčšie zdroje, pretože vidím, aké sú tu výzvy a to sú obrovské výzvy, nie len o klíme, ale sú tu aj veľké ťažké problémy, ktoré súvisia s financovaním programov ako je ITER, Galileo a veľmi veľké projekty, ktoré vyžadujú alebo spotrebovajú nielen milióny, ale miliardy eur. Ale je to otázka praktického odskúšania. Ja budem mm, pragmatickým. Ja pochádzam z krajiny, ktoré je veľkým príjemcom e, komunitárnych prostriedkov. No a teraz e, sa musím trochu tak odnacionalizovať, respektíve tak od, odpolštiť. Predseda, ďakujem pekne. Takže je to teda, aby ste sa rozhodli, či ten, kto nie je s nami, keď ten, kto nie je, nie je prítomný, je proti nám, či s nami. Euh, noter l'arrivée tardive. Nož dobre hovorí predsedajúci. A vzhľadom k počasiu dvaja poslanci prišli neskôr. Mali hovoriť predtým, je tu pani Andres za skupinu EFD a podľa rokovacieho poriadku môže položiť otázku na jednu minútu. Pán Levandovský má dve minúty na odpoveď. Pani Andres, nech sa páči. A máte potom ešte možnosť doplňujúce otázky. Hello? yeah. Eh, uh, Merci, Monsieur le Président. Uh, uh, I'm sorry to have arrived Ďakujem pekne, pán predseda. Prepačte, že som prišla neskôr. Dneska mi veľmi ťažko sa cestovalo do Bruselu. Chcela by som položiť nasledovnú otázku. Po, po minulé desaťročie bol rozpočet Európskej únie nebol dosť úplne vyčerpaný vždy na konci každého finančného roku a vždy asi 10 až 15 zostane nevyčerpaných prostriedkov a viem, že to je možno aj čiastočne dôsledkom komplexných pravidiel a podľa môjho názoru e, je však e, dôvodom aj to, že nie je tu dostatočná analýza, dostatočná na diskusia alebo neprebehne, keď sa pripravuje rozpočet. Ja si myslím, že tie požiadavky by mali pochádzať od jednotlivých členských štátov. A to, že sú tu takéto zložité e, pravidlá, tie by nemali ešte mať vplyv na správne plánovanie. Takže prvá otázka, ktorú by som chcela položiť, je, že akým spôsobom by ste chceli e, plánovať e, rozpočtovú prácu v najbližších rokoch? A potom ďalšia otázka, ktorú by som chcela položiť, je, že čo si myslíte o právomoci Európskeho parlamentu zvýšiť mieru čerpania prostriedkov v jednotlivých rozpočtových položkách. Predseda, ďakujem pekne. Nech sa páči pán Levandovský. Nož, ďakujem. Tu sú dve rôzne veci. Jedna vec sa týka teda záväzkov a otázka, ostatné, e, otázka likvidity je vlastne v povahe finančného programovania. To je otázka toho, že vlastne tie preverancie prostriedky idú za hranicu finančnej perspektívy a je tam určitý, určitý nesúlad s tými e, záväzkami a je tam veľké množstvo prostriedkov, tých záväzkov 150 miliard a akým spôsobom zabezpečiť to lepšiu, približiť tieto čísla medzi medzi príjmami a výdavkami. Um, a otázka však nie je o tých vyčerpaných prostriedkoch, ale o tých záväzkoch. Ja som už hovorila predtým, že práve to je, keď je to otázka na strane záväzkov, tak je to potom práve chyba politiky. Ehm, nie je to len otázka čisto ehm, finančná, ale je to skôr otázka fiaska tých, tej politiky alebo toho záväzku ktorý proste bol aj vybavený prostriedkami finančnými a aj tak sa to nesplnilo. To znamená, o týchto otázkach sa hovorilo už aj mnoho na parlamente, na rade, v komisii a určite jediným spôsobom, alebo jediným riešením je zabezpečiť to, alebo nie je zrejme jediným riešením zjednodušenie finančného nariadenia E, samozrejme, že toto je veľmi komplexná otázka, akým spôsobom modernizovať finančné nariadenie tak, aby sa znížil počet, znížila miera nevyčerpaných prostriedkov a aby to bolo viac e, približené programovaniu. Ja myslím, že sme tu to na jednej lodi aj z hľadiska tej ročnej stratégie a kolegium vlastne teraz neskoro reaguje, takže v podstate väčšinou e, na predbežný návrh rozpočet prichádza až po príprave ročnej e, rozpočtovej politiky, ale ja si myslím, že momentálne je už neskôr, aby sme pripravili určitú ročnú e, stratégiu, ale je to aspoň ten začiatok toho programovacieho cyklu. Predseda, ďakujem pekne. Chcete ešte doplniť doplňujúcu otázku? Druhá časť otázky bola, že čo si myslíte o zvýšenej právomoci parlamentu zvýšiť určité rozpočtové položky. E, nuž odpoveď e, parla, právomoc parlamentu sa zvyšuje do miery plného spolurozhodovateľa, ale spoluzákonodarcu, avšak nie do takej miery, aby mohol zo, jedine zo strany parlamentu byť poz, e, rozpočet pozmenený. Vyžaduje to e, obe strany a vždy je jednoduchšie na mieste parlamentu nájsť e, vyššie prostriedky alebo navýšenie prostriedkov no a potom sa to dostane na stranu rady a tam sedia finan- ministri financií a oni majú svoje vlastné výpočty, pretože oni sú zodpovední za svoje národné rozpočty rozpočty a tie národné príspevky aké to všetko prepočítajú, čiže pohľad z, finan- pohľadu ministrov financí vyzerá úplne inak ako e, vyzerá ten tok peňazí medzi Bruselom a jednotlivými regiónmi z krajín. Ale to je mimo právomoc Európskeho parlamentu aj v rámci novej e, Lisabonskej zmluvy, aby sme mohli robiť akékoľvek rozhodnutia jednostranného charakteru zo strany parlamentu. Predseda, ďakujem pekne. Pani za nezaradených na jednu minútu. Äh, Ďakujem veľmi pekne a ja sa chcem ospravedlniť za to, že som prišla neskoro. Žiaľ Bohu, počasie je také, že som prišla neskoro. Mám dve otázky. Prvá z nich sa týka globalizácie. Ako zabezpečíme, že tie peniaze sa naozaj dostanú k postihnutým? Teda neponecháme všetko iba na členské štáty, ale ako to môžeme overiť zo strany Európskej únie? A druhá otázka sa týka následnej činnosti. Hovorili sme už o politike skupovania nových budov ale chcela by som vedieť, či by ste mohli upresniť, akým spôsobom sa budú pripravať uh, tieto plány a politiky. Ďakujem. Globalizácia sa tu už diskutovala, hovorili sme aj o nákupe budov. Máme pre Kosovo istý mechanizmus, nemôžeme spochybniť pravidla hry počas hry, ale mohli by sme si overiť, a možno modifikovať to, čo sa deje. Nie je to však úloha inštitucionálnej dohody, ale je to záležitosť hlbších diskusí. Nepreceňoval by som globalizačný fond. Oceňujem záväzky komisie, ktorá sa snaží znížiť Prahy limity a zvýšiť dostupnosť prostriedkov v globalizačnom fonde. V roku 2009 sa to stalo a teraz už sú tieto prostriedky dostupnejšie, pretože limit bol 500, znižený na 500 a nie na 800, ako to bolo v pôvodnom návrhu. Myslím si, že to je užitočný nástroj, ako spružniť naše prostriedky v týchto nástrojoch Myslím si, že je to spôsob, ako narábať s takými potrebami, ktoré plán nemohol predvídať. Čo sa týka budov, myslím si, že mám, sme teraz najväčším vlastníkom nehnuteľností v Európe. Bola to priorita predtým nakupovať budovy namiesto pre najímania si budov. Opäť by sme mali sa snažiť dosiahnuť synergiu, pretože tu máme tri miesta, kde pôsobíme je tam mnoho pracovisk pre regulačné agentúry a treba nastoliť synergiu medzi týmito rozličnými zastúpeniami európskych inštitúcií, aj tie, ktoré sú v rozličných členských štátoch, aj tí, tými, ktoré sú mimo Európy. Myslíme si, že ani toto nestačí, a teraz odpovedám pani Holmeister, že musíme mať dlhodobú víziu a stratégiu budovania politiky, aby sme vedeli, prečo budujeme rozličné inštitúcie. Ďakujem. Pani Wertmann, bola vaša otázka zodpovedaná? Ak áno, pani Ingeborg Kressler. Musím povedať, že ako spravodajkňa viem o mnohých číslach, ktoré treba e, predkladať. Máme iba jeden a postranový zoznam rôznych smerníc a nariadení. budete pripravovať aj takéto zoznamy s jednotlivými kapitolami a potom hovoríte, že e, budete poctivým spotreb, sprostredkovateľom. Nakoľko poctivým sprostredkovateľom budete? Pokiaľ ide o tieto vonkajšie služby, zatiaľ nevieme, ako majú tieto služby vyzerať. Prečo komisia nechce urobiť z parlamentu svojho spojenca v tejto otázke? Prečo komisia nechce použiť svojich vlastných e, expertov v tejto otázke, aby spoločne s parlamentom mohli pripraviť e, tieto externé služby. Inge Gressle is undisputed. Pani Gressle je naozaj autoritou, keď sa hovorí o úpravách a minulých príbehoch finančných pravidiel. Musím pripustiť, že vďaka vášmu zaangažovaniu sa bol parlament aktívnejší v modifikáciách v roku 2006, než tomu formálne bolo. Teraz máme spolurozhodovanie a do budúcnosti finančné pravidlá sa budú riadiť spolurozhodovaním. Pred vypočúvaním mi radili, aby som niekedy povedal aj, že nie som pripravený odpovedať na túto otázku a využil by som teraz túto radu pri odpovedi na vašu otázku. Čestne sa priznám, že v roli sprostredkovateľa mi dajte šancu. Netestujte moju dobrú vôľu v tejto dôležitej záležitosti, ktorá však nezahrňa celý pohľad na rozpočtové záležitosti. Tento prvok zrýchlenej procedúry pri diskutovaní a vypočutí. Samozrejme, pani baronka Ashton súhlasí s tým, že v prvú hodinu pravdepodobne by naše názory sa dostali do konfliktu, keby si niekto konfrontoval naše odpovede, najmä čo sa týka záležitosti vonkajších e, služieb, vonkajšej činnosti. Myslím si, že tu nejde o uznesenie, ale pôjdeme skôr k tej zrýchlenej procedúre. Ale čo sa týka bodu 17, nepôjde tu o tri trojročné revízie, ale viem, že parlament je veľmi dôležitým hráčom a ubezpečujem vás, že vaše meno, pani Gresle, sa veľmi často spomína v týchto aktivitách. Ingeborg. Eh, asi sa vám neviem, či páčila tá odpoveď, ale slovo má ďalší rečník, pán Šurian. My sme spokojní zatiaľ s tým, čo povedal pán nominovaný komisár a súhlasím s ním aj v tom, že treba hovoriť e, rodným jazykom a treba pozbudzovať a podporovať mnohojazyčnosť. Musím povedať, že parlament by rád videl svoju politiku odzrkadlenú aj v oblasti rozpočtu. A táto politika má také mota, ako je bezpečnosť, sloboda, konkurencieschopnosť, klimatické zmeny, ale aj mnohé ďalšie veci, ako sú sociálne veci. Tu majú v podstate členské štáty kompetenciu. A mnohé veci nie sú dostatočne financované z rozpočtu. Nové úlohy zaťažujú koheznú politiku a bude z namiesto toho e, financovaná polnohospodárska politika. Myslíte si, že by sa dali výdavky na polnohospodárstvo znížiť, pretože rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Európskej únie sú obrovské v tejto oblasti? Pán Lavandovský, ďakujem. Ak je to vaša skúsenosť vyjednávať s tisíckou strán, o tom, aké budú marže, aké budú alternatívy. Iste viete, aké sú výzvy multilingvizmu. Pokúšal som sa v polštine hovoriť, ale iba minútu, pretože som veľmi pragmatický a chcem, aby moja komunikácia bola jednoduchšia a neprechádzala prekladom. Čo sa týka otázky 15, bodu 15 alebo 16, pôjde o analýzu nákladov a prínosov. A jazyk, ktorý sa tu používa, by mal každému nadeliť rovnakým metrom. Vážený pán spravodajca, záchranný pás v okruhu 5 sa týkal poľnohospodárskej politiky, ale do istej miery išlo aj o financovanie Európskeho plánu obnovy. To bola hlavná záležitosť pre rozpočet 2010. Ale do veľkej miery, okrem priamých platieb, existujú aj iné typy platieb a sú to intervencie do trhov alebo fondy. Parlament administroval isté fondy. Teraz ceny za tieto služby rastú. A myslím si, že sme boli v zúfalej situácii, keď sme vyjednávali rozpočet na rok 2010 a preto by som bol veľmi opatrný, aby som sa nejak e, príliš vyjadroval k okruhu pre poľnohospodárstvo, pretože v povahe poľnohospodárskej politiky sú zásahy do trhu a trh s poľnohospodárskymi produktmi je niečo, čo naozaj je vzdialené od neoklasickej teórie ekonomiky a čomu ja veľmi nerozumiem. Nedá sa jednoducho predvídať, čo sa na tomto trhu udeje. Ďakujem. Pani Jedřevská sa chce spýtať otázku e, na rozpočet v roku 2011. Veľmi by ma zaujímalo vypočuť si váš názor na výzvy, ktoré nás čakajú v budúcnosti. Sú to procedurálne záležitosti, pretože rozpočet na rok 2011 bude prvý, ktorý bude schvaľovaný podľa pravidel Lisabonskej zmluvy Súčasťou mojej práce je pochopiť, ako EÚ zabezpečí svoje ciele v oblasti bezpečnostnej zahraničnej politiky a zariadiť, aplikovať túto svoju vedomosť. A takisto by som sa rada dozvedela, ako bude financovaná kohezná politika. Čo sa týka rozpočtu na rok 2011 musí splniť aj všetky záväzky, ktoré Európska únia slúbila zamestnancom európskych inštitúcií. Rada by som si vypočula váš názor na predbežný návrh rozpočtu na rok 2011, pretože čoskoro sa budeme zaoberať predbežným návrhom rozpočtu pod vašim vedením. Nech sa páči, pán Levandovský, odpovedzte. Budem stále hovoriť po anglicky. Z mojej strany tu ide o procedurálnu otázku. Táto, tento procedurálny postup ešte nebol rozpracovaný v druhotnej legislatíve, to znamená predbežnom návrhu rozpočtu a neexistuje súhlas, ako postupovať. Našťastie pragmatický kalendár existuje, ale potrebujeme aj súhlas dohodu pred aprílom, pretože zmierovací výbor sa bude musieť zaoberať záležitostiami, ktoré sa týkajú Lisabonskej zmluvy, aby sme mohli hladko postupovať vpred s rozpočtovým postupom. Druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, je obsah rozpočtu. Samozrejme, že okrem nepredvídaných intervencií, ktoré bolo potrebné urobiť v oblastiach zahraničnej politiky, Musíme sa vysporiadať, a vy viete, že sa musíme vysporiadať, s 75 miliónmi za záležitosti roku 2010 a ďalších 75 miliónov sa týka roku 2011. Ďalších 50 miliónov musíme nájsť v komunálnych rozpočtoch. Je tu Kopernikus, ale tieto, týchto 50 miliónov sa týka klimatických zmien, ktoré budeme musieť nájsť. Toto všetko je obsahom predbežného návrhu rozpočtu, ktorý je rozpracovaný a v pracovnej verzii. Existujú predbežné dohody, ktoré sa týkajú procedurálneho postupu a pravidel viacročných plánov. Takže teraz sme niekde medzi mekými pravidlami a tvrdými pravidlami Európskej inštitúcií, smerom ku ktorým sa pohybujeme. Vymenovala by som len niektoré z mnohých víziev, ktoré pred nami stoja, čo sa týka obsahu a čo sa týka spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky, Viete, že sa snažíme vytvoriť isté rezervy. Nehovorím, že tu je, tu je ešte záverečné slovo, ako financovať CFSP, ale myslím si, že Kolegovia z parlamentu by si mali zapamätať slovo spolu rozhodovanie, aj keď sa to bude týkať rezerv. Ďakujeme. Blíži sa koniec zoznamu rečníkov. Výborne sa nám podarilo dodržať čas. Veľmi pekne vám ďakujem za disciplínu. Kolegovia, ešte EPP a socialisti majú právo každý na priestor jednej minuty a pýtať sa pána Levandovského otázku, na ktorú bude mať pán Levandovský tiež vždy po minúte času na odpoveď. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Pani Hübner hovorí pán Balgan, spomenula nedávne návrhy týkajúce sa budúcnosti koheznej politiky do roku 2013. Mohli by ste nám povedať, ako presvedčíte vašich kolegov v DG rozpočet a vašich kolegov v Rade, že by nemali znova koheznú politiku prenášať na národnú úroveň? Samozrejme, do roku 2013 budú mnohé rozpočtové položky nesplatené a myslím, že bude potreba revidovať rozpočet a súčasné finančné perspektívy nebudú stačiť. Ak sa takéto niečo udeje, čo si myslíte, e, bude sa to týkať rozpočtu, stropov alebo aj priorit? Možno sa treba očakávať isté radikálne zmeny a radikálne presuny medzi jednotlivými okruhmi rozpočtu? Ďakujeme, nech sa páči, pán Lavandovský, máte priestor na odpoveď. Myslím si, že každý vie, čo sú to dokumenty, ktoré nemajú formálnu právomoc alebo váhu. Pán Barozo si vymienial isté dokumenty tohto typu. Máme tu ďalšie názory na komisárov, ktoré sa v takýchto dokumentoch objavili, ale myslím si, že sa dá pochopiť takéto konanie. Ak však chceme skoncentrovať koheznú politiku, bolo by ľahšie, keby sme to robili z hora nadol a nie z dola nadol, nahor. Je to skôr môj názor, než by to bol argument. Ja jednoducho nesúhlasím s takýmto prístupom a pravdepodobne by takýto prístup nemal byť tolerovaný nikto neautorizoval tento dokument, ktorý nemá svoju náležitú formu, nebol predložený oficiálne, je to neoficiálny dokument. Ďakujem a teraz jedna minúta pán Lavia a jedna minúta na odpoveď. Potom sa ešte prihlásil ďalší kolega. Vážený pán komisár, kandidát na komisára Levandovský, Počuli sme, že nie ste si vedomi obsahu tohoto neoficiálneho dokumentu, o ktorom sa tu hovorí. Tento neoficiálny dokument, ktorý unikol z komisie, má hlavičku komisie. Ale nikto sa k nemu nehlasí, že by ho vypracoval. Obsah tohto dokumentu teda nie je veľmi priaznivý, nikto ho nečítal rád. Počuli sme zároveň, že ste proti tomu, aby sa poľnohospodárska politika preniesla opäť na národnú úroveň. A preto si myslím, že táto politika ešte stále má značnú váhu a má aj značnú prioritu v rozpočte EÚ. Dovolil by som si však e, sa spýtať, a myslím si, že som to vytušil z vašich predchádzajúcich odpovedí, e, spýtať sa, či si myslíte, že výška financovania, že obnosy, ktoré teraz sú, by sa mali udržať na tejto úrovni. Pán Levandovský odpoveda. Veľmi stručne sa vyjadrím ku kohezii. Áno, pre mňa to je neoficiálny dokument, ktorý teda neexistuje oficiálne. Čo sa týka poľnohospodárstva, už teraz sa veci znížili. Predsa v roku 2002 existoval návrh, že sa priemyselná politika bude znižovať na 33 do roku 2013. Povedal som aj, že v dvoch hlavných oblastiach rozpočtu 75 kohezia plus poľnohospodárstvo musíme brať do úvahy vývoj e, v reálnej politike, vo svete politiky, kde sa odohrávajú aj stretnutia priateľov kohézie na úrovni členských štátov, aj stretnutia ľudí z poľnohospodárstva z rozličných krajín, ministrov poľnohospodárstva a keď už sa stretne viac ako 20 ministrov poľnohospodárstva, zrejme sa niečo varí, niečo pripravuje a bude to mať aj dopady aj na financie v tomto rozpočte. Ďakujem. Jedna minúta. Pán Haglen. Ďakujem za flexibilitu. Vážený pán nominovaný komisár, vrátim sa k výskumu a vývoju, k inovácii, k číslu 7 v rámcovom programe a vyhodnoteniam, ktoré sa majú udiať spolu s vyhodnoteniami v strede volebného obdobia. Myslíte si, že existuje iný, ideálnejší harmonogram na tieto vyhodnotenia? vyhodnocovania rámcových programov číslo 7? Ako vnímate tieto správy v strede daného obdobia? Je to vážna otázka, pretože ide o veľké e, výdavky, pretože tento rámcový dokument do roku 2013 sa týka výskumu a vývoja. Máme tu problém s byrokraciou, problém s tým, že peniaze sa nevracajú do krajín a preto si myslím, že by sme mali tieto fondy sprístupniť príjemcom. Toto je pre mňa hlavný problém. Nemyslím si, že ako problém tu ide o veľkosť obnosu. Obnosy sa znížili, 1A sa znížila o 20 v záverečnom kole vyjednávaní na rade. Ale výskum pre mňa je o tom, čo sa naozaj uskutoční a obávam sa pri čítaní rozpočtu do roku 2010, že sa zníži znížia prostriedky práve v tejto konkrétnej oblasti. To znamená, že nevyužijeme limitovaný obnos peniazy, ktoré tam máme k dispozícii. To je moja odpoveď. Veľmi pekne ďakujem. Máme už len 3 minúty v našom vypočutí a potom musíme vyprázdniť túto miestnosť. Rád by som poďakoval kandidátovi na komisára, dezignovanému, nominovanému komisárovi, ktorý sa s nami zhováral dnes popoludní, ktorý prejavil e, poznatky, vedomosti a odpovedal na otázky veľmi podrobne. Ďakujem vám za trpezlivosť. Je to čosi, čo oceňujú všetci členovia tohto výboru, všetci poslanci a takisto poslanci pridružených výborov, ktorí s nami v rámci pravidiel boli. Chcem im poďakovať za disciplínu pri dodržiavaní času prejavov. Pán Levandovský, musím povedať, že máme z vás zmiešané pocity. Trošku na vás žiarlime, pretože by sme sami radi boli komisármi. Iní zasa chcú skôr sledovať váš príklad jedného dňa, tak vás pozorujú a ja sa zasa cítim e, zasiahnutý užitočnou výmenou názorov, ktorú sme si vypočuli dnes popoludní a celkom jasne sa nachádzame v systémovej zmene, že sa tu prelamujú historické obdobia a potrebujeme na vedenie v takomto čase niekoho, ktorý by bol kandidát aj za poľnohospodárov, aj za inováciu, výskum a vývoj, dokonca za dopravu potrebujeme, aby v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky fungoval tento človek dobre. Takže v rámci Lisabonskej zmluvy komisár za rozpočet zodpovedný patrí do kolegia, bude rozhodovať v rámci kolegia komisárov, ale zároveň je to komisár, ktorý zodpovedá za rozpočet, má tú istú váhu, ako majú ministri financí v jednotlivých národných členských štátoch. A to je trošku nový prvok v celom našom systéme. Treba mať na vedomí politickú situáciu, byť realistický. Samozrejme, že s tým súhlasíme, ale zároveň v Európskej únii, ak človek je iba realistický a nič viac, ani nič nedosiahne a nič sa nestane. Žalmanej to veľmi dobre sformuloval, keď povedal, že fakty treba mať na mysli, ale sa netreba nechať viesť iba nimi, lebo sú tu aj vyššie veci, na ktoré Európa pozerá, ktorými sa nechá viesť. Dnes popoludní sme pochopili a uvideli, že tu je naozaj spoločný menovateľ, na ktorom sa všetci môžeme zhodnúť. Vieme, že pred nami stoja nové právomoci, nová architektúra, ktorú nám priniesla Lisabonská zmluva. A keď máme na mysli situáciu v Európe a vo svete v oblasti politiky, aj situáciu v oblasti financií. Nemusíme byť priamo fatalistami, skúsme byť skôr tvorivými. Ďakujem, pán Levan